Okay, everybody, please, welcome to this meeting. And I will... Uh, Nech sa páči, všetkých vítam na tejto schôdzi a teraz budem hovoriť po švédsky, takže prosím, dajte si sluchadlá. Den första uh,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 a e, my budeme preberať túto rozprávu s pani Zaruby. Vítajte, pani Zaruby. Vy ste guvernérka provincie Bamian a to už od roku 2005. Dnešná schôdza je spoločná schôdza s výborom pre rozvoj a aj s podvýborom pre ľudské práva, prípadne aj s e, výborom pre zahraničné veci AFET kanske, det, det kanske jag inte sa, nej, utrikesutskottet. Eh, hur som helst, eh, fru... Sú a poslanci z eh, výboru pre zahraničné veci. Pani Zavri uh, bola prvá žena, ktorá v Afganistane sa stala guvernérkou. Predtým bola ministerka pre rovnoprávnosť a urobila veľa pre zrovnoprávnenie a preprava žien a tiež prispela k pádu Talibanu a z môjho hľadiska, z hľadiska nášho výboru, je zaujímavé vypočuť si od vás, e, aké skúsenosti ste nadobudli. Než vám dám slovo, chcem najprv dať slovo pánovi Devovi. Uh, Uh, thank you, Chairman. I also welcome Mrs. Uh, Sorab. Ďakujem a ja vítam pani Sorabiovu. Narodil som sa v krajine, kde sme mali prvú ženskú premiérku, bola to Sri Lanka. A to mi dáva mimoriadne potešenie privítať prvú guvernárku že, prvú ženu, ktorá je guvernérkou v Afganistane. Výbornú prácu ste odviedli, viem, ako, aké ťažké to pre vás muselo byť. A dúfam, že sa veci budú ďalej stále zlepšovať v nasledujúcich rokoch. Je veľmi dôležité, že naša práca podporuje ženské práva v Afganistane, ľudské práva vo všeobecnosti. Ako viete, Európsky parlament odhlasoval dôležité uznesenie o novej stratégii pre Afganistan, kde žiada trvalo udržateľný e, rozvoj, zlepšovanie ľudského života, politických, spoločenských a ľudských práv a boj proti diskriminačným praktikám. Viem, že takéto spoločensko-hospodárske partnerstvo určite zlepší životy eh, Afgáncov, ale Afganistan nesmie zostať vo vojnovom konflikte. Viem, akú úlohu hral Taliban v minulosti a Rád by som vedel, aké budú úlohy všetkých, ktorých práva posilníme v budúcnosti. E, tak všetká spolupráca by mala byť namierená proti korupcii, pretože to je prekážka v prístupe k základným službám, zdravotníctvu, vzdelávaniu a predstavuje obrovské bremeno na hospodársko-sociálny rozvoj krajiny. Keď nebudeme odhodlaní politicky, keď nepríjmeme potrebné záväzky, nebude sa dať bojovať s korupciou a treba bojovať vo všetkých formách s korupciou dnes v Afganistane. Čo sa týka rozpočtovej kontroly, treba zdôrazniť potrebu aby sa znížila tolerancia ku korupcii v spoločnosti. Jednoducho korupcia musí byť nepriateľná, pretože ničí národ, ochudobňuje obyvateľstvo a v tomto zmysle, zmysle veríme, že súdny systém v Afganistane sa musí vysporiadať s týmto problémom. Európska únia musí byť dôveryhodným pevným spojencom v tejto výzve, ktorá je pre Afganistan zásadnou. Veľmi rád by som teraz vyzval pani guvernérka vás, aby ste sa ujali slova. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Dobré popoludne želám všetkým. Je pre mňa veľkým potešením, je pre mňa cťou, že tu dnes s vami môžem byť na stretnutí výboru pre rozvoj a podvýboru pre ľudské práva a rodovú rovnosť v Európskom parlamente. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste ma pozvali na to, toto dôležité zasadnutie, spoločné zasadnutie výborov, kde sa budeme deliť o informácie e, o situácii žien v Afganistane. Od roku 2005 pracujem v úrade guvernéra. Som prvou guvernérkou ženou v tomto úrade v Afganistane. A odkedy som sa ujala mojej funkcie, pokúši, pokúšam sa robiť maximum, aby som pomohla svojmu ľudu. Provincia, v ktorej som guvernérkou, je jednou z najchudobnejších a najodľahlejších ženy v tejto provincii nemajú prístup k vzdelaniu už dlhé obdobie, najmä počas nadvlády Talibanu žiadna žena, dokonca ani nevydaté dievčatá nesmeli chodiť do školy. Počas tohto obdobia, ktoré trvalo vyše šiestich rokov, odkedy som v úrade, som, som sa pokúsila o to, aby maximum dievčat začalo chodiť do školy. Máme 340 škôl v našej provincii Bamiam a z nich 126 tisíc študentov v nich študuje. A z tých 126 tisíc študentov sú ženy, 44% z nich sú ženy. Samozrejme, že vzdelávanie je jedným z kľúčových aspektov našich snách v Afganistane. Vyše 7 miliónov študentov v celom Afganistane chodí do školy a z nich je 38 dievčat. V provincii Bamiyan sme teda po, popredu, predbehli sme všetky ostatné provincie v percente žien v školstve, v školách. Dúfam, že pomohlo, že som bola guvernérkou tejto provincie. Dúfam, že to bude povzbudením pre iné ženy, pre rodiny, aby umožnili dievčatám chodiť do školy a byť hrdé na to, že ich céry chodia do školy a získavajú vzdelanie. Som rada, že mám najvyšší počet dievčat v školách práve v mojej provincii. Čo sa týka zdravotníctva, dosiahli sme isté úspechy. Máme 85 zdravotníckých zariadení pre ženy a pre starých ľudí v Bamieme. Máme jednu provinčnú nemocnicu, tri dištrikčné nemocnice a ďalšie zdravotné zariadenia. Ďalšia dôležitá vec u nás je, že máme školy pre pôrodné asistentky, 85 e, pôrodných e, babíc a pôrodných asistentov, ktorí pochádzajú z odľahlých oblastí a zaujímajú sa o to, aby sa stali pôrodnými asistentmi. 18 mesiacov trvá toto štúdium a potom sa asistenti vrátia do svojich dedín a pomáhajú matkám i deťom. Toto je jeden z výdobytkov, ktoré sme dosiahli a na ktoré som v našej provincii hrdá. Máme políciu, v ktorej sú tiež zastúpené ženy. 22 policajtiek slúži v policajnom zbore a slúži obyvateľstvu podobne ako ostatní zamestnanci policie. Ďalej máme ženy podnikateľky, ženy obchodničky. V našej provincii žena nečelí prekážkam, keď si chce otvoriť obchod alebo predávať na miestnom trhu. Takže je to prvá a jediná provincia Baniam, kde ženy môžu nakupovať alebo mať obchody na verejných priestranstvách, na, na tržištiach. Na začiatku to bolo pre ženy ťažké sa vôbec objaviť na verejnom priestranstve. Muži e, sa k ním nesprávali najkrajšie, ale ja som požiadala policiu, aby zakročila a po niekoľkých mesiacoch sa situácia upravila. E, polícia si odvedla svoju prácu dobre, teraz ženy nikto neobťažuje, neoslovuje nežiaducím spôsobom, neproblematizuje ich prítomnosť. E, samozrejme, že to pokladám za veľmi dôležité, že ženy môžu podnikať. Dokonca existuje ženská podnikateľská asociácia, Ženy sú v Bamiene veľmi aktívne a pracujú s rôznymi agentúrami, spolupracujú s rôznymi ľuďmi a máme národný program Solidarity, ktorý bol rozbehnutý na Ministerstve pre vidiecký rozvoj a NSP, ako nazývame tieto programy, 30 z nich sa týkajú rozvoja a sú tu um, rady, ktoré zasadnú a um, robia rozhodnutia týkajúce sa týchto projektov. Sú v nich zastúpené i ženy v týchto komisiách, v týchto radách. Ženské rady sú veľmi aktívne v provincii Bamiana. Svetová banka je jedným z najväčších donorov pri programoch NSP. A keď prišiel riaditeľ Svetovej banky do Bamianu a videl, aké aktívne sú ženy v tejto provincii, v týchto spomínaných radách, komisiách, bol skutočne hrdý na národný program, ktorý im takéto čosi umožnil. Napriek tým výdobytkom však v Bamiane ešte treba sa vysporiadať s záležitostiami, ktoré nie sú najlepšie. Jednou z takých zásadných vecí v tomto zmysle je istý sklený strop pre dievčatá, ktoré te- majú tendenciu nepokračovať vo vzdelávaní vo vyšších úrovniach. Vo veku 10 až 12 rokov totižto sú školy e, oddelené, segregované. Chlapci a dievčatá musia sa rozdeliť E, nemala by som problém ani s koedukáciou. Ženy a muži alebo dievčatá a chlapci by mohli chodiť e, spolu, ale na strednej škole to jednoducho nie je možné. Tu sú ženy a muži oddelení. Majú svoje budovy, oddelené laboratória a tak ďalej. Čo sa týka zdravotníctva, isté, že ešte sa vrátim k vzdelaniu. Máme tu ďalší problém v tejto oblasti, keď tínejdžerky niekedy sú nútené k manželstvám a tým pádom sa ich vzdelávanie skončí, pretože keď sú raz vydaté, nie sú školy, ktoré by boli vhodné pre takéto dievčatá, ženy, ktoré sa vydajú. Takže sa napriek tomuto všetkému snažíme pozbudzovať dievčatá, aby pokračovali vo vzdelaní po, veku, po vekovej hranice 12 až 13 rokov. Ďalšia vec, o ktorú e, veľmi, e, s ktorou veľmi bojujeme, je, že máme chladné počasie a horský charakter našej provincie, takže ľudia žijú v údoliach e, a je veľmi ťažké, aby sa dostali do istej vzdialenosti od e, týchto dedín, preto sa vláda snaží vhodne rozmiestniť zdravotnícke zariadenie, aby sa každý mohol dostať do takéhoto zariadenia, keď potrebuje služby e, zdravotníctva. Snažíme sa o vybudovanie ďalších takýchto stredisk a nemocníc, ale rozhodli sme sa vytvoriť aj mobilné týmy, ktoré prichádzajú do dedín po pacienta a dopravia ho do zdravotníckého zariadenia. Ďalšia záležitosť je plánovanie rodiny. Viem, že je to citlivá téma v Afganistane, ale bola som schopná e, sa dohodnúť aj s nábožensky orientovanými skupinami, ich vodcami a presvedčiť ich pre vec plánovania rodiny. Niektoré organizácie už sa konkrétne venujú takýmto aktivitám a naozaj by som uvítala každého donora, ktorý by nám pomohol v týchto aktivitách s plánovaním rodiny, pretože plánovanie rodín v Afganistane môže byť veľmi, veľmi ťažké. Najchudobnejšie rodiny práve majú najviac detí a preto tu prichádza k ohrozeniu života žien a prehlbovaniu chudoby. Uvedomovanie si rodového hľadiska E, je čosi nové. Potrebujeme viac takýchto programov, ktoré predstavujú veci z rodového hľadiska, s rodovým dimenziou. Ďalšia vec je kapacita pre schopnosť viesť pre vodcov, lídrov, pretože Afganistan si musí vybudovať sieť e, úradníkov, štátnych úradníkov, 30 štátnych úradníkov by mali byť ženy. Stanovili sme si na to aj lehotu o niekoľko rokov a je to naozaj ťažké um, vybudovať takýto káder, takéto vzdelané ženy, ktoré budú manažerkami, ktoré budú viesť rôzne útvary a budú um, úradničkami. Chcela by som opäť poďakovať Európskemu parlamentu a Výboru pre rozvoj a Výboru pre ženské práva aby mi, že mi umožnili sa prihovoriť steným poslankyniam a poslancom, ak máte nejaké otázky. Som tu k vašej dispozícii. Ďakujem za slovo. Tak so Hans Sarabi. Ďakujeme pekne, ďakujeme pekne za vaše slova. Veľmi zaujímavé informácie ste nám poskytli. Celá táto téma je veľmi zaujímavá a dobre sa počúva, že už máte možnosti a možnosti aj pre dievčatá, že sa teda niečo zmenilo, že sa veci pohli dopredu. Ja to chápem. Keď dievčatá môžu chodiť do školy, tak takto získavajú vedomosti a to potom môžu poskytnúť spoločnosti a týmto spôsobom môžeme počítať so zlepšenou budúcnosťou krajiny. Dobre, Teraz by som otvoril rozpravu, ale predtým, než, tým, nech tak spravím, tak by som chcel dať ešte slovo pani Lochbílerovej, pretože ona je predsedničkou výboru pre ľudské práva. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem za vaše slova aj za to, čo ste, za čo ste sa zasadili vo vašej provincii, čo sa vám podarilo dosiahnuť. Mám však konkrétne otázky. Ja som navštívila Kábul v roku 2003, to znamená už veľmi dávno a potom som bola ešte v ženskom väzení v tom čase a zhruba 90% žien bolo vo väzení a uviedli, že sa tam cítia bezpečnejšie ako vonku. Čo spravili? Jednoducho nedodržiavali rodinné pravidlá, tak to oni povedali. Povedali ste, že kde je vaša zodpovednosť, že tam máte aj policiu, kde sú ženy v týchto zložkách, ale ako sa tam berú napríklad vraždy voči ženám, kde sa tieto vraždy udiali v rodinách. A potom ešte by som chcela vedieť, čo sa vám podarilo dosiahnuť, to zopakujem, bolo skutočne úžasné, ale nepovedali ste nič o tých, ktorí, sa, ktorí sú proti vám, ktorí vám bránia, alebo ktorí majú protichodné názory a akým spôsobom sú aktívni pokiaľ ide o zastrašovanie vašich aktivít, či sú proti vašim aktivitám namierení konkrétne. A vo všeobecnosti takisto hovorili, že tu máte aj e, školu pôrodných babíc. Pokiaľ ide o vašu krajinu, tak tá jedna z krajín, kde bolo najväčšie množstvo úmrtnosti, pokiaľ ide o ženy rodičky. Zlepšilo sa to a potom ešte k vašej provincii budeme mať čoskoro konferenciu ohľadne Afganistánu, pokiaľ ide o miera rozvoj. Bude sa to konať v Bone. Máte teda um, za vás, ak budete hovoriť nejaké konkrétne odkazy pre toto stretnutie? Ďakujem. Ja teraz e, mám prihlásených štyroch rečníkov, ktorí sa prihlásili o slovo a potom budeme po týchto otázkach budeme e, dáme príležitosť našej hostke, aby mohla zareagovať. Pani Bosko, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani, pán predseda. Ďakujem pekne, pani guvernérka. Ďakujem pekne za vaše úvodné slova. A musíme povedať, že váš región je tým najjednoduchším na svete a preto by som sa vám chcela poďakovať za vaše nasadenie, angažovanosť, aj za, že ste prišli medzi nás, ale chcela by som chcela spomenúť eh, otázku ohľadne beztresnosti. V Afganistane máme veľa žien, ktoré sú vo vezeniach, kvôli tomu, kvôli nejakým morálnym trestným skutkom. Ale treba povedať, že veľké percento žien sa jednoducho dostalo do väzenia jednoducho kvôli tomu, že sa tam cítia bezpečnejšie, sú znásilňované. Takže otázka, ktorú by som sa chcela spýtať, mali sme napríklad možnosť rozprávať sa s jednou ženou, ktorá bola znásilnená a potom sa dostala na tri e, roky do väzenia, tak sa odvolala a dostala 2 roky, 12 rokov väzenia, takže teraz si už v takej situácii, že môže opustiť väzenie, ale to iba preto, že si zobrala toho, kto ju znásilnil. Takže toto je skutočne situácia ohľadne beztrestnosti vo vašej krajine. Konkrétna otázka teda následovná. Pokiaľ ide o vašu angažovanosť ohľadne ľudských ženských práv, čo môžete urobiť, aby sa táto situácia zmenila, pretože je to skutočne e, nervy, dra- e, srdce e, rvúca situácia a čo sa dá urobiť v tejto oblasti na to, aby sa tá situácia zlepšila. Pani Gomez zostane slovo. Ja som veľmi rada, že ste prišli k nám. Navštívila som vašu krajinu v roku 2008, ale tedy som odišla priamo do Eh, Iraku a nemohla som ísť do vašho mesta, ale otázka, ktorú by som sa chcela spýtať, tak to sa týka toho výletu, keď sme tam boli, pretože keď sme sa vrátili a stretli v Kábule, keď sme sa tam stretli s pánom prezidentom Karzajom, generálom Filip Moriom, ten vtedy viedol ten tým, keď sme išli k vám do Bamiano a vtedy nám bolo povedané, že ste sa stiažovali, že cesta z Kábulu do Bamiano nebola ukončená a že to je najväčšia prekážka v ceste rozvoju kvôli možnostiam predaja ovocia a zeleniny, ktoré tam vo vašej produkcii, v provincii už produkujete, vyrábate a že tá vzdialenosť je 150 km. Prezident Karzaj bol skutočne smutný a povedal, videl, ja som predsa otvoril túto cestu a to, čo sme my zistili, bolo, že tam z Kábulu bola určitá časť cesty a takisto bola určitá časť cesty z toho vášho Bamiamu a v strede nebola cesta. Čiže otázka, je už táto cesta hotová? Môžete už teraz predávať vaše výrobky? A druhá otázka, a možno by ste nám mohli povedať niečo o vašom uhle pohľadu, pokiaľ ide o ten spôsob, akým spôsobom medzinárodné spoločenstvo bolo zaangažované nápomocné, respektíve menej nápomocné v otázke rozvoja v Afganistane. Svojho času sa tu veľa hovorilo o um, expertízach na úrovni pomoci, ale ja som dostávala názor, že z dlhodobého hľadiska to nemalo až taký prospekt, takže skutočne by som chcela vedieť, aby ste nám povedali niečo ohľadne tohoto. A teraz pokiaľ ide o ženy, uh, Moji kolegovia to už uviedli, e, hovorilo sa tu o Zany, to je konkrétny prípad. Ja som takisto navštívila aj nemocnicu, kde e, porodnicu a ja som, pokiaľ viem, Európska komisia zaplatila film ohľadne tejto problematiky, zatiaľ ešte stále nevyšiel a pýtam sa ja teraz sama seba, že prečo sa tento film neuvádza. Na BBC sa dnes v jednej dokumentárnom filme hovorilo jednoducho, že to bolo zakázané, pretože sa tým riskuje bezpečnosť žien, ktoré sú vo vezení a takéto dôvody by tu nemali byť, takže by som chcela počuť váš názor ohľadne tejto situácie. A takisto by som chcela vedieť, pokiaľ ide o otázku detí. Viacero ľudí mi povedalo, že znásilňovanie ako také nie je iba otázkou žien, ale že sa tu znásilňujú aj deti, ale že nikto o tom nehovorí, či sa vlastne znásilňovanie pre deti stáva ako keby bežnosťou, znásilňujú sa tu chlapci. Takže je tu nejaký postup v tejto otázke? Ja viem, že sú to veľmi ťažké otázky v kontexte tradícií vašej krajiny. A na záver ešte, ako vnímate to, akým spôsobom medzinárodné spoločenstvo môže e, ovplyvniť, ako to bude, keď sa stiahne, usiahnú jednotky medzinárodného spoločenstva, vojenské jednotky, ako to ovplyvní vašu situáciu? Ako to ovplyvní fungovanie vlády? Potom ešte sa tu hovorilo o rodinnom práve v minulosti. To takisto sa dosť negatívnom kontexte uvádzalo. Zmenila sa tu situácia ohľadne takéto problematiky? Dobre, takže to už bolo viacero otázok naraz, ale predsa len to ponecháme tak ako predtým, že si ešte vypočujeme ďalšie dve, ďalších dvoch rečníkov, pani Sinclair a potom pán Tarabela. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte, pani Sorabiová. Ja som sa vrátila z Afganistanu pred 24 hodinami, bola som tam v provincii, navštívila som Kambastion a medzi na, na, navštívila som tam tábor Bastion a ešte aj tam, kde sídlia vlastne jednotky, medzinárodné jednotky, bola som skutočne uh, ohúrená profesionalitou a spôsobom, akým sa tu rozvíja infraštruktúra Začala by som tým, mám tu konkrétne údaje, ktoré mi dali, je tu o porovnanie toho, ako to bolo za Talibánu, v porovnaní s tým, ako to vyzerá teraz, to znamená 10 rokov po invázii a pokiaľ ide o školy, tak e, je tu 14 tisíc škôl a nie tisíc, ako v minulosti máme tu 8,1 miliónov študentov, ktorých je veľa žien. Takisto pokiaľ ide o počet ciest, narast náš na 42 tisíc kilometrov. Máme tu 17 tisíc používateľov mobilných telefónov. A pokiaľ ide o úmrtnosť detí, tak táto klesla o 20%. Takže to sú skutočne veľké zlepšenia ale ešte predsa len máme veľa cesty pred sebou a treba toho veľa dosiahnuť. Ale čo ma však prekvapilo je to, že Američania a Briti celkom jasne povedali, že chcú stiahnuť do roku 2014 svoje jednotky a oni sú tam, majú tam rozmiestnených až 6 tisíc ľudí. A to, že tieto jednotky sú tam, tak to zohráva veľkú úlohu aj pre afgánsku ekonomiku. A jedna z veľkých, jeden z veľkých obavov je, že keď odídu, že ako jednoducho ich nahradí e, vaša krajina v kontexte hospodárstva. Sú tu určité projekcie, akým spôsobom by ste si to predstavovali, ale pokiaľ ide o tie principiálne otázky, tak jednoducho už sa tu nebude tak strašne dodržiavať, e, no, dodržiavať ľudské práva, keď e, ľudia budú hladní a bude, bude tu Taliban a ponúkne iné možnosti, budú sa tu pesto, bude sa tu pestovať mak a tak ďalej. Pokiaľ ide o občianskú spoločnosť a vládu, to by ma takisto zaujímalo, pre všetkým pokiaľ ide o bezpečnosť občanov, pokiaľ ide o udržovanie ľudských práv, akým spôsobom sa to bude ďalej rozvíjať a čo ešte tu treba urobiť, aby sa to celé zlepšilo. A takisto som sa stretla s, s bezpečnostnou zložkou v Afganistane s náčelníkom tejto zložky, ktorý no, za spolupráci s týmito jednotkami západnými sa im podarilo rozvinúť ich vlastné bezpečnostné zložky a mňa by skutočne zaujímalo, prečo jeden z troch účastníkov zložiek vo vašej krajine, bezpečnostných zložiek jednoducho nedokončí výcvik. A ďalšia vec, to súvisí s úspechom udržateľného hospodárstva. Treba si uvedomiť, že tu je silná politická infraštruktúra a dosť ma, teda ma prekvapuje, že nie je táto infraštruktúra dosť silná. Napríklad politická strana prezidenta Karzaja nemá veľkú podporu respektíve nepodporuje rozvoj infraštruktúry politického charakteru. Akým spôsobom by sa tomu dalo pomôcť? Prezident Karzaj, ktorý eh, bude kandidovať vo voľbách roku 2014, Ide tu o ten istý rok, kedy koaličné síly sa snažia o to, aby už jednoducho nebol zvolený. Akým spôsobom vnímate tento politický rozvoj? Pretože ak to porovnáme s ostatnými krajinami, ako napríklad najnovšie vývoje v Egypte, v Tunisku, ak nebudeme mať politické strany, akým spôsobom môžeme garantovať nejaký politický vývoj. A ďalšia vec sa týka toho, a to ma tiež dosť prekvapilo a vítam aj vaše pripomienky k tomuto, je do akej miery tieto jednotky len britské, európske, ale aj americké, z, cel, teda z celého sveta, ktoré poskytujú tejto vašej krajine mm, veľmi veľa času, životov aj energie. Akým spôsobom vnímate vy to ich úsilie a to krvi prelievanie, ktoré tam bolo? prezident Karzaj jednoducho a aj takí ako vy musia zabezpečiť, aby jednoducho tieto životy a obete, ktoré tu boli vynaložené, neboli e, premrhané, aby sa to nejako využilo. Celé to je zamerané na to, aby sa vytvoril bezpečný štát e, vo vašej krajine. Takže akým spôsobom na to nadviažete? Ďakujem pekne. Predtým, než si vypočujeme teraz konkrétne odpovede, ešte dostane slovo pán Tarabela. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani guvernérka, som skutočne poctený, že ste mohli prísť medzi nás a že ste mali príležitosť e, navštíviť jednotlivé výbory, vyjadrili ste e, želanie, že by ste chceli prísť medzi nás. Ja som skutočne bol potešený, keď som čítal, že vy ste guvernérkou Bamiano a tu som myslel na to, čo sa udialo v vašej krajine pred pár rokmi. Vieme celkom konkrétne e, si predstaviť ešte tú situáciu späť pár rokov, keď Taliban tam zbúral tie veľké sochy Budhu a to vtedy pobúrilo celé svetové spoločenstvo. Vieme, že vo vašej krajine sa diskriminujú ženy a vieme, že lekárky ženy nemôžu vykonávať svoju vtedy nemohli vykonávať svoju prácu, nemohli študovať to všetko za Talibanu. Takže tie otázky konkrétne, ktoré sa človek pýta, treba si to celé predstaviť tak, že človek sa jednoducho pohorší, keď takéto umelecké diela sa zničia, ale e, z časti sa pobúrime menej, respektíve sme ochotní na niektoré veci prihliadnúť, ale keď vidíme tú strašnú situáciu ľudí, tak jednoducho sa už tolerovať nedá. Pokiaľ ide o tie sochy, tak Bamian sa vtedy ako keby tak preslávil, smutne preslávil, ale treba e, jasne povedať, že to si aj vyžiadalo určitú zmenu toho režimu. A potom, aby som nadviazal na tú našu tému, 21. novembra začína belgický proces proti pakistanskej rodine. Ide tu o to, že brat mladej dievčiny, ktorá mala iba 20 rokov, ktorá študovala právo v Belgicku a bola zavraždená svojim vlastným bratom eh, z titulu nejakej vraždy za česť, ale tu čest treba dať do úvodzoviek, pretože išlo tu skutočne o takýto trestný čin pre česť. A rodina si myslí, že prišli o česť, pretože žen, táto, toto dievča sa jednoducho zdráhalo E, zobrať si vzdialeného príbuzného z Pakistanu. To je poprvýkrát, čo máme takýto proces proti vrahovi, teda proti e, tomu, kto v roku 2007 dvomi výstrelmi z pištole zastrelil svoju sestru v blízkosti Charleroi, ale odhľadnúť od toho, aj nevlastná sestra, mama a otec sú obvinení, obvinení z toho, že e, spolupracovali na tejto vražde. To poprvýkrát, čo máme takýto proces. Teraz sa zamýšľam aj nad takýmito svadbami z vynútenia. Možno, že to ešte je situácia úplne bežná v Pakistane alebo v Afganistane. Viem, že Afganistan je Pakistan, ale predsa len my tu v Belgicku tento proces budeme skutočne sledovať veľmi pozorne a môže takýto proces mať nejaký vplyv potom aj na občanov alebo obyvateľov Afganistanu, ktorí jednoducho ešte žijú ďaleko od vašej krajiny. Ďakujem pekne, pán Tarabela. A teraz dostanete slovo vo pani Sorabila, ale nie, predsa len ešte tu máme jednu otázku, ktorú si musíme vypočuť. Ja by som sa spýtal, tiež jednu otázku, ale v prvom rade by som sa chcel poďakovať za to, čo robíte pani Habib, pretože sme skutočne všetci veľmi e, potešení e, z toho, čo ste nám tu povedali. V tých dokumentoch, ktoré sme dostali, tam sa hovorí o novej európskej politike. V Afganistane je tam kapitola, ktorá je venovaná problému drog. Takže ja by som sa chcel spýtať, či tento problém s drogami existuje aj vo vašej provincii, akým spôsobom s tým zaobchádzate a či teda tento problém, ako teda máte, akým spôsobom dokážete nahradiť opium, respektíve výberu opia z produkciou nejakých iných plodín a ako to funguje celé v praxi. Výborne. Takže to boli teraz viaceré otázky. Naraz nech sa páči, má slovo naša hostka. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem všetkým za veľmi dôležité otázky. Takže ja začnem tou prvou. Pýtali ste sa ma na ženy vo väzeniach a na konkrétne prípady. Táto žena, ktorá bola znásilnená, potom sa dostala do väzenia a také krajiny ako Afganistan bohužiaľ majú podobné problémy ako my. Je tu malá úroveň vzdelanosti a sú tu problémy, ktoré sú podobného charakteru. V našej provincii máme útulok, pre takéto ženy a my sa im snažíme pomôcť. Ale predsa len takýto útulok nemôže vždy vyriešiť problém ako taký. Ak by som nechcela vás oberať očas, tak predsa len by som uvedla príklad, ktorým som sa stretla nedávno. Niekedy podľa negatívneho vz vzoru si niektorí ľudia myslia, že sú viac ako iní. Respektíve, že patria nejaké vyvolenejšie generácie, respektíve ku generácii proroka Mohameda. A a ak sa napríklad chlapec takejto neurodzenej rodiny zoberie si dievča z takej rodiny, ktorá je z tejto generácie, tak sa považuje za nejakého menej cenného. A rodina potom začne robiť problémy. A takéto dievča potom častokrát, ktoré si zoberie neurozeného chlapca alebo nie z tejto generácie, sa dostane do týchto útulkov. A my tento problém nemôžeme vyriešiť, pretože súdy nezohrávajú svoju úlohu tak, ako by mali. A je tu nátlak z viacerých častí komunity ako takej na súd a súd jednoducho nie je schopný rozhodnúť. Korupcia ako taká je ďalším problémom, ktorý s tým súvisí a týka sa to celého súdneho systému aj sudcov. Ja som napríklad obedovala s niektorými vyslancami NATO napríklad veľvyslancom Nového Zélandu a hovorila som s nimi aj o tejto situácii. Pýtala som sa na to, že ako bude situácia vyzerať, keď stiahnu svoje jednotky po roku 2014. Je tu jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá. Právny štát. To znamená, mali by sme mať určitý program, pokiaľ ide vybudovanie kapacít súdneho systému a pokiaľ ide o implementáciu právneho štátu v Afganistáne, aby sme tu mali správnu správu štátu. Toto je problém, s ktorým musím ja čeliť, ja ako guvernérka. To znamená, súdny systém, justícia ako taká má svoju nezávislosť. Ja ich nemôžem jednoducho nútiť k tomu, aby urobili to alebo ono. Oni majú svoj vlastný úsudok a toho zadržia. A preto mám potom ja problém. Problém tohto dievčaťa, ktoré si chcelo zobrať toho chlapca a nakoľko jeho rodina bola proti tomu, pretože rodina si myslela, že sú možno lepší ako tá rodina, z ktorej pochádza ten chlapec, tak sa toto manželstvo nemohlo konať. Do očí vám nepovedia, že sú viac alebo menej robia také vyhýbavé odpovede a to je dosť problém aj potom pre súdy. Takéto veci sa jednoducho môžu diať. A preto som aj povedala, že potrebujeme určitú, určitý program, ktorý by školil o osvete, rodovej osvete. A netýkalo by sa to iba rodovej osvety. Táto osveta by mala byť vrátim sa teraz k jednému článku, ktorý bol vydaný v roku 2008, respektíve 2007, a išiel tu korešpondenta, ktorý to napísal, ktorý navštívil našu mm, provinciu a tam sa uvedlo, že treba zmeniť spôsob, akým uvažujú muži. Ja sa ospravedlňujem všetkým kolegom mužom. My, ženy, musíme jednoducho zmeniť spôsob uvažovania mužov, predovšetkým v takej krajine ako Afganistan. Musíme jednoducho zmeniť spôsob, akým uvažujú muži, inak bude jednoducho nemožné eh, nastoliť nejaké zmeny zmeny, e, ktoré by viedli k zlepšeniu života žien. Ak, ja ako guvernérka, ak by ma nepodporoval môj manžel, tak by som ja jednoducho nemohla viesť túto provinciu. Napríklad rodina mojej kolegyne na ambasáde, ak by ju nepodporovala jej rodina, tak by jednoducho nemohla prísť do Belgická a nemohla by pracovať na ambasáde Afganistánu. To je jednoducho v našej krajine úplne e, imperatív. Bez podpory rodiny a mužov to jednoducho nejde. Máme toľko problémov, že častokrát prístrešie jednoducho vám ani nepomôže. Pretože keď opustíte takýto prístrešok pre ženy, týrané ženy, tak vás môžu zastreliť to sú problémy, s ktorými sa spotýkame stále viac a viac to znamená, musíme vytvoriť určitú pevnú platformu, musíme vytvoriť zmenu, ktorá by jednoducho ovplyvnila spôsob, akým zmýšľajú ľudia. A to sa týka už mm, kurikula, pokiaľ ide o vzdelávanie. Áno, sú tu určité politiky, ktoré chcú pozmeniť spôsob a systém vzdelávania ohľadne dodržiavania ľudských práv, ale myslím si, že je to dôležité predovšetkým, pokiaľ ide generáciu mojej cery už nie ani tak pre generáciu, v ktorej som ja. V učebnici mojej cery bolo napísané nasledovné. Môj otec prišiel z práce a mama mu pripravila čaj a mama oprala jeho šaty. Takže takýmto spôsobom my uvažujeme. Ženy perú bielizeň, robia domácie práce, varia, pečú a manželia chodia do práce. Takže toto je to, čo nám je vštepované do mysle už od detstva, takže musíme zmeniť spôsob, akým uvažuje naša spoločnosť, predovšetkým muži. Ak, sa ne, ak by sa mi nepodarilo zmeniť uh, spôsob uvažovania môjho manžela, tak jednoducho by som nemohla robiť to, čo robím. Na to musíme myslieť a nesmieme na to zabúdať. Pokiaľ ide o úmrtnosť žien, rodičiek, Áno, sú tu školy pre pôrozné babizne, to sa netýka iba našej provízni, ale aj, eh, provincii, ale aj iných provincií. A tento program, ktorý sme spustili v tomto ohľade, pomáha ženám, aby jednoducho sa znížila miera úmrtnosti žien, rodičiek. A v rámci môjho postu, ktorý vykonávam, skutočne musím čeliť viacerým výzvam a treba povedať, že v rámci našej náboženskej kultúry musíme eh, dbať na náboženské zvyky. Máme oslavy napríklad a na týchto oslavách musia sa najprv vyjadriť e, náboženskí vodcovia, potom sa môžu až politickí vodcovia, ale a keď sa to napríklad poruší, tak by to znamenalo veľké problémy. Chvála Bohu, že ja mám takúto podporu v mojej provincii, že si môžem dovoliť povedať na úrovni takýchto oslav rovnakým spôsobom svoje príhovory, ako to robia aj náboženskí predstavitelia. A my jednoducho musíme takýmto spôsobom postupovať. My ženy vidím, že tu je veľa žien, ktoré sú v tejto miestnosti, takže cítim v tomto zmysle určitú podporu. Musíme jednoducho preukázať, že sa nebojíme, nemôžeme ukazovať na vonok nejakú slabosť a iba takýmto spôsobom sa nám podarí niečo dosiahnuť. Ak nebudeme dostatočne silné, tak sa nám veci presadiť nepodarí. A Jedna z otázok, ktoré tu boli, sa týkajú aj toho, ako môžeme zmeniť situáciu ohľadne právneho štátu a dobrej správy. To môže iste ovplyvniť situáciu veľmi pozitívne. Máme tu edukatívne programy, máme tu programy, ktoré podporujú infraštruktúru politického charakteru. Tieto sa musia správne implementovať a potom by sa docielili e, zásadné zmeny. Potom tu ešte bola otázka o tej, hľadne tej cesty, Áno, to ste sa pýtali vy, vidím vás. Táto cesta je veľmi dôležitou témou, ktorá súvisí s tým, že keď napríklad ľudia z mojej provincie, z Bamianu, sú, e, sa cítia byť izolovaní, tak to je práve preto, že tu nebolo prepojenie s touto časťou našej krajiny s ostatnými časťami a s Kábulom, teda s centrom. Preto táto cesta je, bola veľmi dôležitá. Podarilo sa nám dosiahnuť projekt, ktorý by to už mal dotiahnuť do konca. Ešte to stále nie je hotové, ale už sa to celé pohlo trochu dopredu. Pokiaľ ide o medzinárodné spoločenstvo, jeho prítomnosť, to je veľmi pozitívne že ich máme a máme podporu medzinárodného spoločenstva. Bez Spojených štátov by sa jednoducho tieto zásadné zmeny, pozitívne zmeny neboli udiali a túto pozitívnu zmenu cítime už od roku 2001. Takže bez pochyb môžem povedať, že rátame s pomocou medzinárodného spoločenstva a veľmi nám pomáhajú. Predovšetkým pokiaľ ide o otázku žien, dodržovanie ľudských práv, bezpečnosť médií. Média zohrávajú bezpeč... v občianskej spoločnosti dôležitú úlohu, hoci ešte nie sú až také silné, ale predsa len mm, zohrávajú silnú úlohu. A governor uh, during the jirga, the big jirga, uh, pokiaľ ide o implementáciu projektov, ktoré e, robíme v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom, tak táto spolupráca je skutočne pozitívna. Máme konkrétne nástroje, ktoré rozvíjame aj naďalej. A pokiaľ ide o Ministerstvo kultúry a informácií, že tu nebolo povolené ten film dať na verejnosť, tak bohužiaľ k tomu nemôžem viac povedať. A pokiaľ ide o znasilňovanie detí, áno, bohužiaľ deje sa to v Afganistane, ale ak sa pozrieme ešte na otázku moci Talibanu, tak e, sú to práve predstavitelia Talibanu, ktorí jednoducho sú tým negatívnym prvkom v tejto otázke. Týka sa to tak úrovni dedín, ako aj jednotlivých regiónov v našej krajine, spolupráce s predstaviteľmi protivládnych jednotiek, takže táto situácia je skutočne veľmi negatívna. A pokiaľ ide o rodinné právo, rodinné právo už bolo pozmenené, chvála Bohu v pozitívnym spôsobom, ale ja celkom jasne hovorím, že proti tomu pôvodnému rodinnému právu som sa párkrát vyjadrila negatívne, takže treba povedať, že sme radi, aj ja skutočne aj sama za seba, že sa toto rodinné právo zmenilo k lepšiemu. A potom tu ešte bola otázka ohľadne politických spoločností, politických e, strán, ohľadne situácie e, týkajúce sa opozície. Treba povedať, že politické strany jednoducho sa rozvíjajú. Máme tu staršie aj novšie politické strany a jedna z najsilnejších politických strán sa momentálne zaregistrovala na ministerstve. Je tu o stranu spravodlivosti a práva. To je strana, v ktorej sú skutočne veľmi otvorení, veľmi dobre vzdelaní ľudia, veľmi dobrí ľudia, ktorí sú členmi tejto strany a nemyslím si, že prezident Karzaj bude proti takýmto stranám. Ale treba povedať, že on sám nechce vytvoriť politickú stranu. Ja som nepočula nič v takom zmysle, že by bol proti vzniku takejto politickej strany. Ja som takisto proti tomu, že by sme tu mali viac ako 18 strán. Dobre by bolo, ak by sme mali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 Vy ste hovorili o tých Pakistáncov, o, o tom Pakistáncovi, ich e, súdenie určite bude mať e, pozitívny aktívny vplyv v Afganistane na Afgáncov, pretože sa budú domnievať, že uplatňujú, keď páchajú zločin, tak je spôsob, ako ich dať pred súd, tak myslím, že to bude dobre. Problém drog nemáme v mojej provincii, pretože právny štát sa tam pekne naplňa a nemáme síce dosť príležitosti na živobytie, ale aj tak ľudia radi dodržiavajú zákony a podporujú vládu v rozvojových projektoch a v miery. A ak som niečo vynechala, tak sa ospravedlňujem. Uh, we have uh, two more questions. Uh... Ešte dve otázky tu máme. Najprv pán Deva a potom pani Boskut. Governor, thank you for your answers. Pani governorka, ďakujeme za vaše odpovede. Je jasné, že ste statočná dáma. Chcem sa opýtať ťažkú otázku. Medzinárodné spoločenstvo sa stiahuje z Afganistana počas tých rokov zásahu. Bolo veľa krvi a utrpenia a potu a slovo za peniazy, ktoré investoval Západ do Afganistanu. Keď e, sa medzinárodné spoločenstvo stiahne z Afganistanu, myslíte si, že bolo e, dostatočne investované do vybudovania e, bezpečnosti právneho štátu, vyškolenia výcviku policajtov, vojakov, súdnictva aby sme zabránili návratu Talibanu? Alebo sme len premrhali naše úsilie a predčasne sa stiahujeme z iných dôvodov, aby sme vás nechali tam, kde ste boli zase v roku 2001. My nemôžeme toto posúdiť, ale vy, áno, lebo vy tam sedíte, vidíte, čo sa deje a vidíte, aká kapacita sa bude a aké sú nedostatky. Takže aký je váš názor? Keď sa stiahneme, budete úspešne pokračovať e, v tejto situácii alebo budete opäť ohrození Talibanom? Pani Boskut má slovo. Mám len krátku doplňujúcu otázku k tej, čo som už položila. Súhlasím s vami, pani guvernérka, v tom, že právny štát a právny systém v Afganistane treba posilniť, to je pravda. No, ešte medzi tým mám inú otázku, pretože to sa neudeje e, zajtra. Veľa e, žien je vo vezení, pretože sú znasilní a nielen ženy, ale aj deti a ďalšie nevidné obete. A moja otázka je, vy ako guvernérka, čo si myslíte? Neviem, ako je to v Afganistane, no není možné v týchto prípadoch im dať amnestiu ako guvernérka. A ak to nie v vašich rukách, tak e, v ruke aké ďalšie osoby to môže byť, pretože to je situácia, ktorá môže byť Want hier gebeurt echt onrecht. To je situatie ktorú je nutno napraviť čo najskôr. Uh, one last follow-up question from Mrs. Sinclair. Ešte posledná otázka od pani Sinclair. Okay, can you, can you hear me? Mrs. Booth, would you want to rephrase your question? Chcete zopakovať vašu otázku? Or only the last part? Celú či len poslednú? Part is... Tak posledná časť že je možné pre vás ako guvernérku, aby ste dali amnestiu osobitne tým ženom, ktorí sú vo vezení a ak to nie je vo vašich rukách, môžete povedať, že kto, v koho rukách to je a čo možno robiť e, na opravu tejto, na opravu tejto nespravodlivosti. Pani Sinclair. Položili vám veľa otázok, ale chcem pripomenúť. Chcem niečo dodať e, k pripomienkom pána Devu k ekonomike. E, obrovská časť tej infraštruktúry a z občanov sú preto, že sú tam teraz vojska. Čo sa stane po roku 2014? Ako budete môcť udržať to, čo treba urobiť v medzinárodnom spoločenstve, aby ste udržali ekonomiku, aby e, ľudia sa nevrátili k Talibanu po roku 2014? Ďalšia otázka je, 33% eh, ľudí odchádza z afganskej národnej armády. Eh, Chcem sa opýtať, prečo si myslíte, že tam eh, taký veľký výpadok, únik ľudí po výcviku a nakoniec vy ste dali príležitosť zdať postu tým 381 britským ľuďom, ktorí umožnili túto veľkú zmenu v Afganistane. Please. Okay. Pani Saravi. Sorabi. Okay, thank you. Uh, Yes, the uh, other comments from your side was also if we can uh, how to... ďalšie pripomienky boli o tom, ako môžeme oceniť, zhodnotiť uh, krv, ktorá pretekla v Afganistane. A Takisto ako vy ste sa pýtali, my musíme udržia, udržia tieto hodnoty a uprednostniť všetky tieto hodnoty. Teda Ľudia v Afganistane sú vďační za podporu medzinárodného spoločenstva, no nemali by sme zabudnúť na to, že bolo veľa chýb a určite mi rozumiete. mohli by sme robiť dobrú politiku. Keď hovorím my, tak mám na mysli vláda Afganistane spolu s medzinárodným spoločenstvom a vláda USA. Ak budeme mať dobrú politiku, aby sme neurobili chybu v prvej fáze obdobia, keď prišlo na to do Afganistanu, keby sme neurobili v tej chybu, tak tá situácia mohla byť ako dnes. Mohlo, by, mohlo to byť oveľa horšie, keby neprišli, no stále máme čas. Ak môžeme robiť niečo a presazovať jasnú politiku, kapacita tu stále je a Určite, keď e, vojska odídu, tak e, bude problém v Afganistane a určite výjdu okamžite a určite časť e, týchto vojsk a civilov tam ostane, aby pomohli Afganistanu budovať kapacitu v právnom štáte, verejnej správe, takže som si istá, že neodídu e, z Afganistanu okamžite a opakovanie situácie z 90. rokov z 92. keď uspela mužadinská skupina vo vláde a potom medzinárodné spoločenstvo a USA nás nechali o samote a nerobili nič s mužahedinskými skupinami a občianská vojna začala v Afganistane a v dôsledku toho Taliban bol silný v Afganistane. Boli tu ďalšie pripomienky, že či došlo k mrhaniu časom a peniazmi, to nie. My e, sme mali všetky tie úspechy, ktoré ste videli predtým a ako sme videli my aj ďalší, boli tu stavné projekty a vzdelávacie a zdravotnícke a všetky tieto boli naplnené, nebolo to branie časom, samozrejme bola to istá chyba no chyba z našej strany, ale aj zo strany medzinárodného spoločenstva. No, my môžeme napraviť túto chybu a urobiť dobré rozhodnutie. Či ja ako guvernérka môžem dať amnestiu týmto ľuďom, tak to nie. To nemôžem. A e, môže im dať amnestiu súd, a bez súdu nemôžem dať žiadnu záruku alebo amnestiu týmto ľuďom. Preto hovorím, že treba urobiť veľa práce v súdnictve. Stále súdny systém v Afganistane je veľmi starí a nie sú citliví voči otázke ľudských práv a rodovej rovnosti. Väčšina z nich nie sú ani profesionálni sudcovia. Ich profesionálnosť je ďalšia vec, ďalšia otázka. A ešte niečo ostalo? posledná správa Je to ťažká otázka, no myslím, že tam išlo o nesprávnu politiku, ktorú robíme od začiatku. A v súdnom systéme časť e, samozpráv e, sa nesprávala dobre k miestným a myslím, že ľudia sú sklamaní a preto, keď budú sklamaní, nemajú morálne právo alebo nemajú motiváciu, aby ďalej pracovali s afgánskou vládou. A to je ten problém. To je ťažká otázka. I now give the floor to uh, Ambassador Tom. Teraz dám slovo veľvyslancovi, nech sa páči. Merci, monsieur le président, merci à vous tous. Je vais pas... Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem všetkým. Rád by som vyjadril našu vďaku pani eh, Sorabi Ovej a predniesol pár vecí. Otázka stiahnutia vojsk z Afganistanu je otázka, kde naozaj potrebujeme hovoriť jedným hlasom. Toto nebude koniec prítomnosti v Afganistane. A ako sme podali minulý týždeň, Tá schôdza, ktorá bola zvolaná, je len jeden krok na ceste a existujú tam dohody a USA s Veľkou Britániou a tom a Francúzskom uzavreli dohodu s Indiou, aby zabezpečili, že zachováme prítomnosť medzinárodného spoločenstva. Takže na stôl to isté zabezpečenie alebo ubezpečenie. že e, sa snažili uistiť ľudí, že po tom, čo sa stalo a teraz istú dobu po sovietskej okupácii vieme, že ešte treba istú cestu uraziť. Čo sa týka odchodu z armády, tých 30% je príliš veľa. Sú istí ľudia, ktorí odišli a v niektorých prípadoch ľudia jednoducho nedokázali zvládať eh, Albánsku cestu a dôvod je, že počas žatvy veľa ľudí odišlo a to preto, že viacerí vojaci odchádzajú, aby obravali pôdu, takže to možno vnímať ako obdobie odchodu a ľudia um, môžu to v vnímať tak, ako že idú na dovolenku a potom sa vrátia. Ak by sme mali 30% no mieru dezercie, tak potom by sme nemali také stavy armády ako teraz. Mali by sme o 40 tisíc menej. 40 tisíc je veľa, no viem, že sú istí, ktorí odišli a to sú dôvody. Avsluta den här delen av mötet och jag vill tacka så jättemycket för till. Ďakujem. Teraz ukončíme tento blok schôdze a chcem sa poďakovať pani Svorabiovej za to, že ste prišli a že ste sa vyjadrili k situácii v Afganistane. Veľmi jasne ste podali, kam sa chcete uberať, aké sú vaše ciele. A tie otázky, ktoré to zneli, jasne ukázali, že sa zaujímame o situáciu v Afganistane a želáme vám v e, ďalšej práci. Všetko dobrého a ďakujeme za to, že ste prišli k nám. This meeting will uh, continue in one minute. A táto schôza bude pokračovať o minútu. Chair, thank you all for your uh, patience. Ďakujem pekne, pán predseda, aj všetkým za uh, trpezlivosť a za podporu nášho národa. We will just soon start. Just Čo skoro začneme. Poprosím, usaďte sa. Okej, okay, då går jag tillbaks till svenska. Budem pokračovať po švedsky, hovorí predsedajúci. Eh, presentation by Mr. Neil Delta and Takže budeme pokračovať, prejdeme k bodu číslo 3 dnešného programu. Máme tu dvoch hostí, pani pána Neilu Data a pani Karen Hojnovú Ide tu Európske parlamentné fórum pre populáciu a rozvoj Európskeho parlamentu a ide tu o správu Euromapping. Spolupracujeme úzko v rámci Európskeho parlamentu a už sme intenzívne spolupracovali s výborom pre rozvoj a tu išlo predovšetkým o boj proti konfliktným situáciám a tešíme sa z toho, že e, pán Deva nás podporil, že e, podporil výbor pre rozvoj, pre celú túto otázku a problematiku. Dnes máme spoločné zasadnutie a budeme dnes počuť e, príhovory ohľadne štátnej rozvojovej pomoci, ako to dopadá na také oblasti ako napríklad plánovanie rodiny, a to sú veľmi dôležité otázky, ktoré sú dôležité pre oba zúčastnené výbory. Najprv dostane slovo pán Neil Data, potom pán Deva. Ako viete, v júli Európsky parlament prijal uznesenie, ktoré sa týka európskej rozvojovej politiky, únijnej rozvojovej politiky, kedy sa poskytujú základné sociálne služby a vyhlasili sa za zásadné pre rast a pre dosiahnutie mileniových cieľov. Európsky parlament takisto volá po tom, aby sa 25 z celkovej pomoci priradilo k základným sociálnym službám. Zdôraznili sme dôležitosť preklenutia finančných dier v systéme a pridelili sme finančné prostriedky aj na záležitosť sexuálneho a reprodukčného zdravia v rámci ktorého sa investuje aj na boj proti HIV. V roku 2010 sme odhlasovali aj ďalšiu, ďalšie dôležité uznesenie, ktoré sa týka dosiahnutia miléniových rozvojových cieľov. Pri tejto príležitosti parlament apeluje na členské štáty a komisiu, aby prostriedky na sexuálne a rodinné zdravie v rozvojových krajinách sa zvýšili. Napríklad ide o možnosť prerušenia tehotenstva alebo boj so sexuálne prenosnými chorobami, pohľadne prenosnými chorobami a podobné ciele aby na toto boli pridelené prostriedky. Takisto s tým súvisí zlepšenie zdravia matiek, boj proti HIV, malárii a tuberkulóze. Treba k tomu pristupovať holistickým spôsobom a zapracovať do celej tejto tematiky rodové hľadisko, rodovú dimenziu. Očakávam, že tieto e, poznatky budú súčasťou budúcich DCI, to sú nástroje na rozvoj. A takisto reprodukčné a pohlavné zdravie, sexuálne zdravie sa stane dôležitejšou časťou zdravotníctva, ako je tomu doteraz v rozvojových krajinách. Je to zásadná otázka a treba tu naozaj vyrovnať mnohé nerovnováhy, pretože v istých krajinách e, sa tieto stále ešte bohužiaľ nachádzajú. V Číne napríklad tam je veľký dôraz na boj za ženské práva, pretože niekedy, keď sa narodí dievča, tak e, ho zabijú len preto, že je dievča, to sa nedá akceptovať. Dá sa povedať, že to je nástroj boja proti ženám a je veľmi nebezpečný. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Hon aj pán Data. Neviem, kto z vás chce začať ako prvý. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, som Kern Hein som výkonnou riaditeľkou Medzinárodnej organizácie pre DSV. Pracujeme na projekte, kedy európske vlády spolupracujú z, eh, na pomoci a v roku 2007 s nami začal spolupracovať Európsky parlament. Máme tu kopie toho, čo robíme, sú tu brožúrky ak máte záujem o viac podrobností, nech sa páči. Prečítajte si túto správu, kde máte oveľa viac informácií, ako je možné odprezentovať e, za 15 minút, ktoré mám teraz k dispozícii. Chcem poďakovať výborom DV a FAM za to, že nás pozvali. Ďakujeme aj holandskému výskumu, výskumnému ústavu, ktoré nám pomohli spolu s inými organizáciami zhromaždiť údaje a takisto koalícia e, Európa do roku 2015, ktorá obhajuje právo na e, investovanie do sexuálneho a reprodukčného zdravia. Počas prezentácie budeme prepínať e, medzi mnou a mojim kolegom. Čo sa týka siete pre rozvoj, zoskupuje 30 parlamentov, ktoré fungujú v Európe, ďalej skupina pre populáciu, reprodukčné zdravie a rozvoj, kde predseda Sofín Tveld, vaša kolegyňa. Medzi tými parlamentmi je Európsky parlament. Na našom prvom diapozitíve eh, je prideľovanie rozvojovej pomoci Vidíme, že celková rozvojová pomoc je 147,19 miliard dolárov v roku 2010. Vidíme modrú plochu na grafe, kde máme finančný dopad, ako to vyzeralo v roku 2007. A vidíte, že pôvodne e, mohlo ísť o dopad na všetky úrovne rozvoja, ale potom ODA bol nástroj, ktorý sme možno jeho dopady si vedeli prečítať v správach. Bohužiaľ sa to trošku zhoršilo, ale dúfame, že budúci rok tento nástroj zapáči, zapracuje lepšie. Čo sa týka e, globálnych ODA podľa darcov, vidíte na tomto kolačovom grafe tie tmavé časti, to je rozvojová pomoc a príspevky od e, unijných členských štátov. EU to je asi tak 49%, ďalšia časť koláča, ktorá je svetlejšia, modrá, ale nie úplne najbližšia modrá, je príspevok európskych inštitúcií, celoeurópskych a spolu Únia plus európske inštitúcie už je to 51 celkového ODA a vyše 16 zasa je ďalší najväčší donor je zobrazený červenou písmou, to je USA, vyše 20 a všimnite si na tomto koláčovom grafe dominanciu Európy, ktorá prispieva k rozvojovej spolupráce a v európskych inštitúciách sa pozoroval zasa trošku prepad pri poskytovaní finančných prostriedkov za minulý rok. Tu teraz vidíme podobné čísla, ale zobrazené inak graficky. Je to rozpetie od roku 2007 do dnes. Hlavná do roku 2010, prepačte, vidíte na pravej strane tie vysoké stĺpce, ktoré zobrazujú čísla, ktoré e, napriek svojej výške stagnujú. To sú čísla z roku 2010 za únijné členské štáty a sú trochu nižšie ako číslo za roku 2008. To isté platí pre celoeurópske inštitúcie, kde rast ODA sa pozoroval. To sú Spojené štáty americké. Zaujímavé je, že v Japonsku a v niektorých európskych krajinách, neviem, či viete, že napríklad eh, Turecko má program rozvojovej pomoci eh, vo výške takmer miliardy dolárov. Ďalší spôsob, ktorým zobraziť rozvojovú pomoc, eh, možno nie až taký typický, ale poskytuje nám iný obraz o veľkodušnosti populácie, ktorá poskytuje tieto finančné prostriedky. Keď si pozrieme, koľko finančných prostriedkov na hlavu, e, prispiev, koľko ľudí prispievajú. Vidíme, že Luxemburg a Holandsko sú najštedrejšie krajiny, kde na hlavu prípada toho najviac e, darovaného, ale potom aj Dánsko, Švédsko, Británia, Nemecko, Kanada a USA e, nasledujú, keď je to prepočítané na hlavu obyvateľa, tieto finančné prostriedky. A teraz by som rád uviedol časť, ktorá súvisí s financovaním pomoci pri otázkach populácie. Veľa z toho sa týka žien. Už sa tu predtým spomínali niektoré konkrétne aktivity, ktoré robí Európsky parlament. Pani guvernérka Sorabiová sa vyjadrila k situácii v Afganistane. To je naozaj výsledok našich snah v realite o tom, čo ona hovorila, ako to vyzerá tento dopad. 58% žien v rozvojových krajinách porodí bez toho, že by im pri pôrode pomáhal nejaký odborník. 15 miliónov žien by chceli mať prístup k antikoncepcii, vedia o tom, že antikoncepcia existuje, chcú ju používať, ale nemajú k nej prístup. Mladé ženy, najväčšie ohrozenie ich života je tehotenstvo a pôrod dokonca viac ako vojna a v mnohých komunitách, najmä v subsaharskej Afrike, tým tínejdžerky dostávajú HIV eh, lomeno A i DS oveľa rýchlejšie ako iné demografické skupiny. To si treba uvedomovať, keď sa pozeráme na čísla odprezentované v týchto grafoch. Pán Deva už poukázal na to, ctený poslanec Európskeho parlamentu, že sú tu veľké nádeje ohľadne záväzkov Európskeho parlamentu pri podpore týchto záležitostí, ale takisto G8 prisľúbilo 5 eh, miliard dolárov pri iniciatíve z Muskoky, pri príspení na zdravie matky a dieťaťa. Ďalej tu je OSN, ktoré pomáha pri zdraví žien a detí. Prisľúbilo 40 miliard na nasledujúcich 5 rokov a únia, Európska únia v rámci svojej iniciatívy mileniových rozvojových cieľov. Bolo to pôvodne vyše 1 miliardy eur, teraz je to 1 miliarda eur. A teraz by som rád hovoril o financovaní pomoci populácii, ktoré sa týka HIV, plánovaniu rodiny, reprodukčného zdravia a základného výskumu výskumu týkajúceho sa všetkých týchto troch tematik. V roku 2009 sa čísla uvádzajú za rok 2009. Predtým sme uvádzali štatistické čísla za rok 2010. Máme tu isté eh, nezrovnalosti, čo sa týka štatistického spracovania, ale máme tu 10,2 miliardy dolárov medzinárodného financovania pre pomoc eh, populácii zelená čiara na grafe znázorňuje to, čo, o čom sa v roku 2003-2004 rozhodlo, keď Medzinárodná konferencia o populácia rozvoji prijala závery v Káhire, čo bude nevyhnutné, aby donorské komunity odfinancovali pri e, pomoci populácii. Vidíme, že už v roku 2005 boli tieto naplánované cieľa viac menej splnené ale stalo sa niečo, čo, čo sme vtedy nečakávali, a to HIV a IDS. Táto e, pliaga, ktorá podľa odhadov z roku 2009 e, postihla viac e, ľudí, než sa očakávalo. A členské štáty OSN sa napokon zhodli, že treba pracovať s novým číslom, vidíte to znázornené bodkovanou čiarou, bude treba 21 miliard dolárov, aby sme sa vysporiadali s problémami, ktoré im čelia rôzne populácie v súvislosti s HIV a AIDS. Ďalší prehľad nám ukazuje e, to, ako hlavní donory prispievajú k asistencii populácie. Máme tu 12 hlavných donorov, a máme tu percento ODA v roku 2009. Opäť tu vidíme e, klesajúcu mieru finančných príspevkov. USA prispieva 20 celkového ODA, ale 50 tvorí pomoc populácii. Takže vidíme tu disproporcie v tom, koľko prispieva Európa porovnaní s Amerikou. Vidíte tú bodkovanú čiaru, ktorá beží horizontálne cez graf. To sú prísľuby parlamentov celého sveta, ktoré dali na medzinárodnej interparlamentnej konferencii. A je to 10%. 10% je cieľom pre komunity. A vidíte, že málo kto, málo darcov splnili tento cieľ s výnimkou Spojených štátov amerických, ktoré presahovali a takisto Británia presiahla túto úroveň. E, Zaujímavé, že aj Írsko. Írsku sa podarilo presiahnuť naplánované ciele, ale všetky ostatné krajiny sú ďaleko za úrovňou záväzkov, ktoré prislúbili. A teraz by sme sa mohli pozrieť na európske vlády tých štátov, ktoré sú do normy, ako prispievajú k pomoci populáciám. E, bremeno toho, ako sa prispieva na pomoc rôznym populáciám, rôznemu obyvateľstvu, je veľmi nerovnomerne rozdelené, pretože Holandsko, Británia, Írsko a podobne USA e, naozaj nie sú veľké bremeno týchto financií, ale ostatné krajiny zaostávajú. Ehm, Nemecko napríklad ohlásilo 80 miliónov ročne, že vyzbiera ako dobrovoľnícke príspevky. To je vítaná iniciatíva. Aj Francúzsko prisľúbilo, že e, sa pokusí hromaždiť nové finančné prostriedky. Vidíme tu, že európske inštitúcie, nad ktorými táto snemovňa má istú kontrolu, e, takisto tu vnímame klesajúci trend v príspevkoch ale tieto čísla nám poskytli samotní darcovia. To znamená, hovoria o tom, koľko Európska komisia e, e, zhromaždila informácií o tejto pomoci populáciám. Niektorí, niektorí darcovia však e, uviedli chybné údaje omily, preto sme to porovnali s štatistikou komisie, túto štatistiku jednotlivých členských štátov EU. existuje to štatistika DAC, kedy sa niekedy vynechal eh, milión eur, to je príspevok eh, ku globálnemu fondu, ale 60 z tohto fondu sa pokojne mohlo zaratať ako pomoc populáciám pod túto hlavičku, takže nevieme, že z, mm, či sú tieto čísla také presné, sú presné a nepresné zároveň. Opäť úplne iný pohľad financovania eh, z európskych inštitúcií. Stále hovoríme o pomoci populáciám. Vidíme tu variabilitu financovania v rozličných kategóriách asistencie populácie. Tá zelená čiara, vidíte, že začína v roku 2003, sú to všeobecné príspevky e, všeobecnejších kapitol pri pomoci populáciám. E, nevidno dobre farby, je mi to ľudo, hovorí rečnička, ale je to zelená čiara nad, rokov 2000, nad e, rokom 2006. Tam, to sa týka reprodukčného zdravia, tá Tyrkisova modrá čiara. Vidíte ju medzi rokmi 2006-2007, to je príspevok na boj proti HIV. A nižšie také viac ježaté čiary, ktoré sú príspevkami na základný výskum e, v týchto tematikách. A tmavo modrá čiara, ktorá trošku klesá a je úplne na spodu grafu, je, sa týka pomoci a financovania pri plánovaní rodiny. Existujú tu racionálne vysvetlenia pre väčšinu takýchto trendov, ktoré nám zobrazujú tieto krivky, krajiny, ktoré žiadajú finančnú pomoc a krajiny, ktoré chcú pomáhať v rozličných projektoch, nevždy sa stretnú vo svojich očakávaniach. A teraz sa pozrieme na to, čo je podľa mňa pravdepodobne tá najdôležitejšia priesvitka v tejto prezentácii. Ide tu o tie jednotlivé sektory, takže pozrieme sa na tie sektory, pokiaľ ide o pomoc základný výskum, plánovanie rodiny, reproduktívne zdravie a sektor sexuálne prenosných chorób. A čo tu vidíme? Vidíme, že financovanie, odkedy sa tento program spustil a podpísal v 1994 roku, až po prijatie mileniových cieľov, tak bol viac menej stagnujúci. Ako vidíte, sa to celé, tie linky tam pohybujú veľmi blízko seba. Nešlo to ani hore, ani dolu príliš. Od roku 2001 boli podpísané tie mileniové cíle, tam vidíme potom veľký náraz, pokiaľ ide jednotlivé oblasti, ale toto financovanie bolo nerovnomerne rozložené. To znamená, celé 10 ročie sme tu mali zhruba nové oblasti, nové zdroje, ktoré išli práve do HIV, predovšetkým výlučne do HIV. Takže vidíte ten trend, tá sivá linka, ktorá ide hore, hore, hore, zatiaľ čo ostatné nejdu tak vysoko. A potom v roku 2008 alebo 2009 tu vidíme určitý posledne, po prvýkrát vidíme, že tu je úbyt e, dok peňazí, ktoré išli do, do sektoru HIV, pretože ho si tu bola potreba pre ten, túto oblasť, máme tu predsa len náraz, pokiaľ ide o financovanie reproduktívneho zdravia. A to korešponduje zhruba s tými novou, s novou energiou, ktorá sa postupne um, naberala práve pokiaľ ide o oblasť um, plánovania rodiny. Takže vidíme, HIV ide smerom nadol, ale financovanie produktívneho zdravia išlo smerom nahor, takže poprvýkrát to je signifikantné. A potom ten základný výskum a rodinné plánovanie to takisto stagnuje zhruba na takej nízkej úrovni. Takže tu vidíte špecifické údaje ohľadne toho, čo sa udialo za ostatné 3 roky, pokiaľ ide o tých hlavných darcov, ktorí investovali do reproduktívneho zdravia. Máme tu OSA, e, USA, to je najvyššie, porovnaní s ostatnými darcami, potom máme Holandsko, to je ďalší najväčší investor, darca práve do tejto oblasti a potom Spojené kráľovstvo, Spojené kráľovstvo a údaje, ktoré tu máme za rok 2008, tie tu chýbajú práve kvôli tomu, že tu bola zmena metodiky a to jednoducho nebolo porovnateľné s tými ostatnými rokmi. Takže toto nie je. To neznamená, že by tam mali nulové financie do, tohto, do tejto oblasti a potom zase v ďalšom roku vidíte aj úbytok, pokiaľ ide o EU e inštitúcie, Kanadu a tak ďalej. Potom tu ešte máme aj definíciu v tejto knihe. Ak chcete, môžem vám prečítať, ale hlavný význam je to, že reproduktívne zdravie sa sústredí predovšetkým na e, starostlivosť, poradenstvo ohľadne tehotenstva a tých služieb, ktoré súvisia práve s tehotenstvom. A chcel by som vás upozorniť ešte raz na túto priesvedku, pretože je to skutočne dôležité, ak to porovnáme s tou nasledujúcou. Tak vidíte tu, že tie finančné prostriedky prichádzajú zhruba všetkých krajín pre reproduktívne zdravie. Niektoré dávajú viac, niektoré menej, ale ďalšia priesvitka je zasa financie do rodinného plánovania. A tu vidíte už veľký rozdiel. Rodinné plánovanie je skutočne financované hlavne Nemeckom, USA, Holandskom a trochu aj Kanadou. Nikto iný nefinancuje túto oblasť, nikto nedáva informácie ohľadne financovania. Zdá sa, že sa tu niečo jednoducho deje. Zdá sa, že tu je koncept rodinného plánovania jednoducho nestrávili ehm, rozvojové politiky väčšiny z hlavných darcovských krajín v Európskej únii. Máme tu 0, 0, 0, 0, 0 všade. Zatiaľ, čo rodinné plánovanie je jeden z najľahšie pochopiteľných aspektov v rámci uh, populácie. A to je práve uh, one, one reason this may be is that a number of the European antikoncepcia veľa z európskych darcov jednoducho má komplexnejší prístup, pokiaľ ide o tieto otázky a jednoducho to možno nevnímajú v kontexte rodinného plánovania, ale hlavne ako sexuálne zdravie, sexuálne právo, sexuálne reproduktívne zdravie, respektíve kombinácia týchto výrazov a nie teda pod tým termínom rodinné zdravie, rodinné plánovanie. A to potom nespadá do tých oblastí reproduktívneho zdravia, respektíve HIV. Dobre. Takže tá posledná priesvitka je trochu komplexná a komplikovaná, ale hlavná vec je, že to ukazuje vývin do roku 2009 a výdavky zo strany darcov, pokiaľ ide o služby do jednotlivých sektorov, ktoré sme tu vymenovali. Čiže to sú tie tri línie, ktoré tam vidíte. A to je na ľavej strane tam je taký predel, ako vidíte, a potom tam máme projekcie toho, čo vlastne budeme potrebovať. Na to, aby sme dosiahli milionové cieľe do roku 2015, tak potrebujeme mobilizovať na základe tej platformy z roku 2009 jednotlivé oblasti. Potrebujeme zhruba 24 miliárd pre HIV, 43 miliárd pre rodinné plánovanie a reproduktívne zdravie a menej 3,1 teda miliardy pre základný výskum, pokiaľ ide o reproduktívny výskum. Čiže to, čo je tu hlavne dôležité, a veľa ľudí kladlo pozornosť práve na túto oblasti, v tých najchudobnejších krajinách, kde je takáto veľká disproporcia, pokiaľ ide o tých, ktorí sa jednoducho nedostanú k panovaným rodičom, ktorí sa nedostanú k antikoncepcii, tam je ten kruh chudoby, ktorý stále pokračuje. Pretože ľudia, rodičia nemajú kontrolu nad rodinou, počtom členov a Ehm, populácia tu extrémne rýchlo rastie, zatiaľ čo zdravie a vzdelávanie je ďalší sektor, ktorý s tým súvisí a celý tento kruh stále pokračuje. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za vašu pozornosť a chcel by som upraviť vašu pozornosť ešte raz na túto publikáciu, ktorú držím v ruke je to zaujímavé, sú to aj profily jednotlivých krajín, to znamená celkom konkrétne tam vidíte, ako sú na tom vaše konkrétne krajiny a vidíte, či ste teda spokojní s tým alebo nie. je tam aj Európska únia zastúpená a tým vlastne by som chcel zakončiť prezentáciu tým, že sa poďakujem obom výborom, že sme dostali príležitosť prezentovať tieto údaje ohľadne financovania do rozvojovej pomoci. Ďakujem aj kolegom, ktorí nám pomohli, pokiaľ ide o výskum o oblasti euromappingu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujeme vám za to, že ste prišli dnes medzi nás. A počuli sme tu konkrétne pripomienky. Bolo to skutočne veľmi zaujímavé, pán Deva. Ďakujem pekne. Ďakujem za veľmi zaujímavé informácie, štatistické údaje a trendy do budúcna. A chcel by som sa spýtať, či dokážete ten prvok rodinného plánovania rozdrobiť ešte na vás potratov, oblasť preventívneho plánovania. Dá sa to nejako takto rozdeliť ešte? No, chcel by som poukázať na to, že na strane 67 v tejto brožúrke o euromappingu máme e, oficiálnu definíciu jednotlivých podkategórií v rámci ICPD, pokiaľ ide o reproduktívne zdravie, základný výskum, rodinné plánovanie a tak ďalej. A čo tieto kategórie obsahuje? Bohužiaľ údaje, respektíve zber a metodika zberu údajov ešte nepočíta s tým, že by sme mali konkrétne detaily ohľadne toho, že by sme to rozdrobili ešte na tie podkategórie. Pokiaľ ide o rodinné plánovanie, tam sa to celé obiera predovšetkým všetkým oblasti prevencie. Potraty ako také tie sa týkajú reproduktívneho zdravia a to je závislé od legislatívneho rámca jednotlivých rozvojových krajín pretože ja som alarmovaný z toho, čo sa deje v Indii, kde máme 107 dievčat, e, chlapcov na 100 chlapcov, a to znamená, to bude celé vo veľkom nepomere. A toto sa celé deje a je to veľmi alarmujúce vidíme, že ženské práva jednoducho <laughs> sú pošľapávané, pretože dievčatá nemajú ani nárok na to, aby sa narodili. To sa deje aj v Číne a aj v iných krajinách. A jedný spôsob, ako to môžeme zastaviť, je tým, že jednoducho si pozrieme konkrétne čísla, teda to rozdrobíme na tie jednotlivé podkategórie, do akej my robíme prevenciu, do, pomôžeme ženám, pokiaľ ide o mater, pokiaľ ide o reprodukciu a koľko peňazí vlastne dávame do toho, koľko peňazí sa dáva do toho, že sa jednoducho preruší život detí, nenarodených detí, z ktorých by vlastne boli dievčatá, ženy. Ako by sa to dalo celé podchytiť štatisticky? Ako by sa to dalo rozdrobiť? Dá sa to? Nech sa páči, ďakujem pekne. No, Ide tu o diskusiu ohľadne rozvojové pomoci a donorov a definícií, akým spôsobom robia tieto financovania a členské štáty majú vlastné aj spoločné identifikátory na to, aby to jednoducho mohli vysledovať, predovšetkým pokiaľ ide o tú potratov, o ktorej si tu hovorí. Ja nehovorím o financovaní potratov ako také, ja hovorím o financovaní potratov, kde potrat vedie k tomu, že sa jednoducho po zistení, že to dieťa má byť dievčatkom, tak sa urobí potrat. Ďakujem. Ja som bol pred tromi týždňami v Indii a navštívili sme Bihar a iné oblasti. Táto otázka tu nastala aj v Deli a myslím si, že túto otázku, pokiaľ ide o výber toho rodu v Indii, treba to brať skutočne vážne, pretože treba pozrieť na jednotlivé údaje, z ktorých sme mohli vychádzať. Viem, že ich, viete, o tom, že sú tu opatrenia zo strany vlády v Indii, kde jednoducho no, rodičia, doktori nemôžu rodičom povedať, akého rodu, aké pohlavie bude jednoducho ich dieťa. A pokiaľ ide o tieto aborcie, ktoré sa dejú takým spôsobom, že sa vyberá pohlavie, tak to sa deje na súkromných inštitúciách a tým spôsobom sa to vlastne dá zachytiť do štatistík. Keď sa pozrieme na to, čo sme mi prezentovali tu v týchto našich štatistíkach, tak tu ide o donorskú pomoc do e, štátnych zariadení a to sa nedá porovnať s nejakými súkromnými organizáciami alebo inštitúciami, do ktorých naše peniaze jednoducho nejde. To znamená, táto selektívna aborcia, abort je jednoducho ťažko vysledovateľný a Ide predovšetkým hlavne o rozhodnutie jednotlivých individu na úrovni rodiny. To znamená, nie je to niečo, čo by bolo podporované zo strany štátu, tak eh, ani v, v iných oblastiach Indie. Pán predsedajúci, mohol by som navrhnúť, že vaša výbor pod, váš výbor, podvýbor sa jednoducho bude snažiť dovysledovať túto otázku, pretože to je skutočne principiálne venujete pozornosť vo vašom výbore, aby ste chránili a bránili ženské práva, ale tu ide o hlavný útok proti tomu, že sa ženám aj nedovolia, aby sa narodili. A čo teda musíme urobiť? Musíme niečo jednoducho urobiť, pretože to je ohromný, alarmujúci, alarmujúce zistenie. Áno, ja znovu budem hovoriť po švedsky hovorí vám predsedajúci, áno, máte samozrejme právo a pravdu, pokiaľ ide o túto vašu výpoveď. A teraz čakáme na štúdiu, ktorá by to konkretizovala. Ako náhle budeme takto štúdiu mať, tak môžeme vám ju dať k dispozícii, aby sme jednoducho mali konkrétne dispozície, pretože a samozrejme máte pravdu, keď hovoríš, že tá téma je veľmi dôležitá. Ešte niekto sa hlási? Dobre, takže eh, ja by som sa eh, všetkým srdečne poďakoval. Poďakoval za to, že ste prišli. Ďakujeme pekne za váš príhovor, vašu prezentáciu. Častokrát to je tak, že štatistické údaje sú východiskom pre ďalšie kroky a pre politiku ako takú. To znamená, z tohto dôvodu vám veľmi pekne ďakujem ešte raz za to, že ste medzi nás prišli. A my budeme pokračovať zhruba o minútu. Ďakujem. Ešte raz ďakujem všetkým tým, čo tu boli na tomto spoločnom zasadnutí a teraz prerušíme zasadnutie a po ňom budeme pokračovať už iba vo výbore pre ženské otázky. Okay, we will, um... Dobrý deň, dobrý večer, budeme pokračovať. Myslím si, že to bola dlhšia prestávka ako avizovaná jednominútová, ale teraz tak či tak začneme, začnem hovoriť po švedsky, hovorí pán predsedajúci. Okej, okay, då går vi vidare och punkten 1 har vi redan varit inne på. Takže budeme pokračovať. Teraz, keď sa spoločné stretnutie s výbormi FEM a DV skončilo, pokračujeme v našom vlastnom programe. Nie sú žiadne požiadavky na zmenu programu, preto budeme pokračovať podľa pôvodného programu, ktorý považujeme týmto za prijatý. Bodom 2. Bodom 3. Pokračujeme oznamenia predsedu. Predovšetkým by som rád upriamil vašu pozornosť na fakt, že v stredu 3 bude rozpráva v Bozare, v centre Bozar o ženách a demokratických zmenách od 7.30 do 9.30 a rád by som pozval všetkých poslancov Európskeho parlamentu na toto podujatie. Potom tu máme lehotu, ktorú by som rád oznámil, termín na predkladanie doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov je to k správe pani esteli o energetike. Je to v útorok 29. novembra na poludne. Verím, že vám dokumenty boli rozoslané, podklady ste dostali o tom, čo sa bude diať na našom nasledujúcom stretnutí 29. a 30. och eh, du började den 1 november. Välkommen! Rád by som vás privítal eh, v mene sekretariatu. Je to november, vítam vás. Eh, Týmto sa dostaneme k bodu 4 dnešného programu. Zápisnica bola zaslaná, čiže ak nie sú pripomienky k zápisnici, Môžeme ju prijať v tomto znení. Bod číslo 5, program DAFNE, výsledky a vyhliadky do budúcnosti. Máme tu dvoch hostí, rečníkov. Najprv sa vyjadri komisia, bude hovoriť o najnovšom vývoji v tejto oblasti a potom bude sa vyjadrovať lobbying. Ale najprv dám slovo pani Bastos, spravodajkyni. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda. V úvode by som sa chcela poďakovať srdečne za to, že v stručnosti môžem vôbec predstaviť moju správu, predtým, než si vypočujeme komisiu, respektíve ženské lobby k programu DAFNE. A potom budeme hovoriť aj o vyhliadkach do budúcnosti. V tejto súvislosti by som povedala nasledovné. Pani komisárka Redingová minulý týždeň predložila dva dôležité programy, dva špecifické pre oblasť slobody a justície a aj program v kontexte práv občanov. Ide tu o programy, ktoré sa venujú téme násilia vo všeobecnosti a predovšetkým pokiaľ ide o program DAFNE. Táto nová realita sa dá prijať v tejto podobe, si myslím, pretože už tu nie je nebezpečie, že by sme jednoducho stratili zo, zrela, zo zretela to, čo bolo v minulosti spustené. Pani komisárka povedala celkom jasne, že prostriedky nebudú znižované pre ďalšie obdobie, to znamená pre obdobie od roku 2013. A nechceme v našom úsilí nechceme v našom úsilí nejako polaviť, pokiaľ ide o financovanie boja proti násiliu na ženách. Chcem sa poďakovať komisii aj zástupcom, aj lobbystkám, ženám, ktoré budú sa vyjadrovať k tejto téme. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja, hovorí vám predsedajúci. Pán Masejra z komisie dostane slovo, nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý večer. Som rád, že ste pozvali aj komisiu na túto rozpravu a budeme hovoriť o tejto správe. Pani Bastos. Dúfam, že netreba nikomu predstavovať program DAFNE. Je to veľmi známy program, ktorý bol iniciovaný parlamentom, odštartovaný parlamentom a počas existencie tohto programu bol veľmi podporovaný parlamentom pričom vyprodukoval dobre výsledky. Čo sa týka násiliu proti ženám a deťom, je to naozaj čosi, čo sa, o čo sa každý z nás usiluje zabrániť takýmto záležitostiam a projekt DAFNE je takýmto projektom, ktorý sa zameriaval na rozličné otiene boja proti násilie na ženách, či je to rovnosť, e, justičná sféra média, deti, násilie v médiách a tak ďalej. Mnohé aspekty. A myslím si, že to je excelentný program a jeden z tých, ktorí sa vydali cestou nielen práce v rámci rozličných užitočných organizácií, ale oslovil aj mimovládne organizácie, ktoré riešia častokrát tieto záležitosti v teréne. Myslím si, že sme e, sa zviditeľnili, výsledky sú jasné a hmatateľné. Zmenili sa niektoré zákony, ktoré teraz lepšie ochraňujú ženy, a to len preto, že existoval projekt DAFNE. Netreba však zabúdať ani na to, čo treba za pracovať do budúcich celého finančného rámca. Pani zastupkynia komisie, pani Redingova, minulý týždeň oznámila dve, dva návrhy komisie. E, nový finančný e, rámec a program Justice pre občianstvo a e, práva. Myslím, že tento program sa bude zameriavať na dve dimenzie. Zjednodušenie a zoštihlenie procedúr, postupov a politiky, oblasti politík. Čo sa týka e, programu, ktorý sa zaoberá právami a občianstvom, ten je tým najlepším miestom na financovanie toho, o čo sa e, e, zaslúžilo Dafne. Povedal by som, že sa e, v tejto oblasti financovanie zvýši a v mene DAFNE, mene programu DAFNE sa bude pokračovať ďalej v podobných snahách. DAFNE je jav v oblasti boja proti násiliu na ženách. A násilie na ženách treba riešiť z rôznych uhlov. Napríklad sa zamerať na podstatu násilia alebo na rovnosť medzi mužmi a ženami. Alebo sa treba venovať otázkam kvality čo sa týka kriminálneho rozmeru násilia na, žena, na ženách, tam treba zefektívniť e, daňový, pardon, justičný systém a e, lepšie vedieť ochrániť ženy a deti. Takisto aj pri súdoch pred súdmi e, treba ich ochrániť lepšie, takže tu prichádza do hry program Justice, ktorý pomáha bojovať s týmito negatívnymi javmi a chrániť obete. Tento program prispel významnou mierou k tomu, že aj deti budú zahrnuté ako ciele e, tohto programu a deti, ktoré tie sa môžu stať e, cieľmi násilia, budú teraz lepšie chránené, pretože DAFNE sa na tieto veci v novej, novom finančnom rámci nezameriava Všetko financovanie sa vydalo priamými a konkrétnymi cestami, takže čo sa týka nášho rozpočtu, program práv a občianstva dostane zhruba podobnú sumu, ako sa financovalo v rámci podprogramu základných práv programu DAFNE, ale samozrejme e, program Justice, ktorý má oveľa väčší rozpočet, sa takisto prispieva prispeje k riešeniu aj z prievodných javov, z prievodných záležitostí. Celkovo by som teda povedal, že máme k dispozícii na e, našu tematiku väčšie finančné prostriedky, väčšie sumy ako predtým. Čo urobíme v rám- novom finančnom rámci a čo sme možno e, zatiaľ neurobili v dostatočnej miere, je zviditeľňovanie výsledkov našich programov a trvalá udržateľnosť aktivít, ktoré sme rozbehli v rámci DAFNE. To je istý e, nedostatok súčasných programov a treba ho napraviť hoci treba vziať do úvahy komplikované riadenie týchto programov. Máme šesť podobných programov, ktoré majú rozličné pravidlá, rozličné postupy, ktoré treba dodržiavať. A teraz budeme mať iba dva programy e, a zjednodušíme riadenie a manažovanie týchto programov, ale by sme sa mohli zamerať aj na kvalitu pri šírení výsledkov, pri e, šírení trvalej udržateľnosti a dopadu týchto programov. Takže celkovo by som povedal, že naozaj oba nástroje, Justice a takisto Right and Citizenship, sú dobre nastavené, skonštruované a odfinancované tak, aby bojovali proti násiliu na ženách. Program DAFNE sa už nespomína ako názov, ako meno programu sa už nespomína, ale všetky aktivity, ktoré pod ním bežali, sa v podstate dejú ďalej a ešte sa aj zintenzívnili, rozšírili. To nám umožní financovať nielen konkrétne konkrétnych aktérov, konkrétne javy, ale zahrnúť aj širšie prostredie. Toľko môj krátky úvod po prezentácii Eh, oznámenie komisie z minulého týždňa. Tak so mycket för det och eh, då lämnar Ďakujeme pekne, srdečná vďaka. A teraz dostane slovo generálna sekretárka ženskej lobby. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predsedajúci, za túto príležitosť. Ďakujem za to, že sa môžem vyjadriť za našu ženskú lobby vo vzťahu k týmto problémom a programom financovania. Je tu návrh správy pani Bastoš. Tento, túto správu vítame, predovšetkým, že tam je zapracovaná aj príležitosť uchovania a financovania v programu DAFNE na tej úrovni ako doteraz. A treba to viac zviditeľniť a zabezpečiť prístup a participáciu aj malých mimovládnych organizácií, pretože si myslíme, že to je veľmi dôležité aj Eh, aby aj národné mimovládne organizácie mali prístup k tomuto programu. Myslíme si, že v budúcnosti by tento program mal eh, byť schopný vyriešiť problémy, ktoré doteraz mal program, aby sme zabezpečili zlepšenie na úrovni administratívy, pokiaľ ide o predkladanie projektov, možno v kontexte toho, čo sme práve počuli vo vzťahu zjednodušenia A dúfajme, že sa to udeje. Pozreli sme sa na návrh nariadenia komisie. To znamená dokument, ktorý bol zverejnený minulý týždeň a budem sa vyjadrovať teraz k tomuto dokumentu. Myslíme si, že sú tam niektoré silné body, ale niektoré, ktoré sú mm, trochu znepokojujúce. Vidíme, že nový program, ktorý sa nazýva práva občianstva, je zacielený na niektoré sekcie programu DAFNE a takisto aj program, a z toho vlastne vychádza tento program práva na občianstvo a vidíme, že to financovanie vlastne bude pokračovať a nadvezovať na to predchádzajúce obdobie. Myslíme si, že je veľmi dobré, že násilie proti ženám je obsiahnuté v takom istom type programu ako aj rodová rovnosť, takže je tam určitá konzistentnosť. A takisto sme radi aj z toho, že, že to celé podporujú európske siete. A ďalej si myslíme, že čo by sa ešte mohlo zlepšiť, by mohlo byť poprvé, ak sa teda pozrieme na ten dokument, násilie proti ženám je uvedené v úvodnom ustanovení tohto programu, ale nie v konkrétnych cieľoch tohto programu, takže to je trochu znepokojujúce a chceli by sme, aby to násilie bolo integrované potom aj v konkrétnych cieľoch tohto programu. Takisto je rozdiel, ak to porovnáme s predchádzajúcim obdobím financovania, pretože rodová rovnosť a práva žien nie je cieľom ako takým, teda konkrétne osamotená kapitola a preto by sme chceli, aby sme Namiesto toho je to obsiahnuté v kapitole nediskriminácia. Bolo by dobré, aby sme to mali vyčlenené osve. A potom ešte ďalší bod, kde nie sme si celkom istí, ako to dopadne, tak nie je tam nejaké označenie špecifických percentuálneho vyjadrenia pre jednotlivé politiky a oblasti, takže nevieme, že čo to vlastne bude znamenať v kontexte manažmentu tohto programu, či komisia každý rok bude rozhodovať, že tento rok napríklad budeme pracovať na tejto téme a budúci rok na ďalšej téme, ako to vlastne bude vyzerať v kontexte prediktability financovania. To takisto súvisí s programom a jeho manažmentom. A ďalší bod, kde si myslíme, že by mohli nastať zmeny k lepšiemu, je, že sa tu nespomínajú mimovládne organizácie a zdá sa, že sa jednoducho odvraciame od menších projektov, ktoré sa už nie tak financujú, takisto by to mohlo byť zmenené. A pokiaľ ide o položky ako také, vidíme, že tu máme navýšenie položiek v celkovej výške, pokiaľ ide o také oblasti ako spravodlivosť, ale ak sa pozriete na tú súvahu, tak vidíte, že navýšenie sa týka hlavne programu spravodlivosti, teda programu Justice a v porovnaní s programom Rights and Citizenship. Čiže ak sa pozrieme na tie číselné údaje, ktoré máme k dispozícii, tak máme tam zníženie financií, ktoré boli pridelené rodovej rovnosti, nediskriminácii, občianstvu, a um, násiliu proti ženám. A vychádzajúc z týchto údajov, tu máme úbytok medzi 16 až 5 percentami. A chceli by sme, aby to bolo jasnejšie, ak niektoré aktivity programu DAFNE sú financované takisto aj inými programami, tak to je samozrejme už iné, ale nevieme, čo tie finančné údaje, číselné údaje tu znamenajú. Pretože predstaviteľ komisie hovorí, že Dafne alebo násilie na ženách bude financované dvomi rozličnými programami a nevieme, čo to však znamená vo vzťahu k mm, celkovým sumám financovania. Tie analýze, ktoré hovoria o celkových údajoch pre program Rights and Citizenship a takisto aj rodová rovnosť, takže to je celé v tejto kapitole a tamto takisto bolo znížené v porovnaní so súčasným finančným obdobím. Áno, takže sú tu priestory, keby sa dalo zaznamenať zlepšenie. Neviem, do akej miery tento výbor bude zaangažovaný do komentárov tohto programu, ohľadom teda od programu DAFNE či ostatným programom a dúfam, že parlament nám pomôže, aby niektoré z tých zlepšení boli obsiahnuté aj v znení finálneho dokumentu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz sa prihlásilo viacero rečníkov, ale najprv dostane slovo pani Bastoš. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som sa chcela srdečne poďakovať, poďakovať predstaviteľom komisie a predstaviteľke ženského lobingu v Európe. Tu boli niektoré prvky objasnené, dovysvetlené aj vo vzťahu k tomuto programu. Ako spravodajkyňa sa snažím o tri následovné veci. Dodržanie cieľov tohto programu, to znamená, budeme mať ešte evaluáciu, potom ponechanie finančných prostriedkov, udržanie financovania, ako to bolo aj v minulosti, a posilnenie viditeľnosti v rámci programu ako to vlastne oznámila aj pani komisárka Redingová, možno aj v súvislosti s inými programami v, tomto, v tejto oblasti, napríklad posilnenie celkovej viditeľnosti. Predstaviteľ eh, komisie to uviedol celkom jasne. Máme tu kompromis, ktorý pani komisárka Redingová uzatvorila E, s nami na jednom zasadnutí, kde išlo o právny základ, kde išlo o právny základ, ktorý sa týkal oblasti zdravotníctva, ktorý mal byť rozpracovaný ďalej v kontexte programu DAFNE, aby tento bol potom začlenený do dvoch ďalších väčších programov bez toho, že by prišlo k nejakej strate finančných prostriedkov, to znamená bez nejakých škrtov a strát, respektíve limitovania sa, pokiaľ ide o finančné zdroje. Tento kompromis sme dosiahli v oblasti viditeľnosti a financovania. To sú vlastne aj dva hlavné ciele nášho výboru a každého výboru, respektíve nášho výboru a jeho každého člena. A pokiaľ ide o program samotný, tam sa uviedlo, že to nie je dostatočne špecifické, respektíve, že finančné prostriedky nie sú e, rovnomerne všade využívané. Ja som sa počúvala pozorne, keď hovorila predstaviteľka ženskej lobby. Ide tu hlavne o to, že by to malo byť prospešné e, predovšetkým v tom zmysle, že by komisia mala celkom konkrétne povedať, aké mm, najmenšie finančné prostriedky budú prerozdeľované od roku 2014, teda pre to obdobie 2014 až 2000, 2020, aby ženy mali podporu finančného charakteru v boji proti násiliu. A pokiaľ ide o administratívnu stránku, tak tu je ten potenciálny deficit, pokiaľ ide o implementáciu súčasného programu. Tu máme vlastne garanciu, že tieto preformulovania by mali viesť k zjednodušeniu, k transparentnosti postupov, bez toho, že by to išlo celé na úkor kandidátov, ktorí sú vlastne malé mimovládne organizácie, ktoré takisto zohrávali dôležitú úlohu v kontexte inovácie a pokiaľ ide o predstavovanie takých dôležitých projektov, ktoré sú skutočne v kontexte obetí násilia bytostne dôležité. A ešte jedno. To, čo nás tu je vlastne pre nás zaujímavé, tak je o to, že tu máme aj konkrétne predstavenia projektov, prihlášky, ktoré by mali byť vyhodnocované férovým spôsobom, aby boli zohľadené všetky členské štáty férovým spôsobom. Nemali by sa tu robiť rozdiely, pokiaľ ide o prístup, a pokiaľ ide o také štáty, ktoré možno sú dynamicky, ktoré majú dynamickejšie mimovládne organizácie, ktoré týmto spôsobom robia možno dosiahnuť to, že v porovnaní s inými krajinami, ktoré nie sú až tak dobre v tejto oblasti organizované, získajú odklepnutie svojich projektov. Takže to sú niektoré z tých obav, ktoré tu boli predložené, ktoré sú dôležité predovšetkým pre celý tento projekt. A potrebujeme aj určitý manevrovací priestor na to, aby sme s potenciálnymi zmenami mohli sa vysporiadať. Takže tento manevrovací priestor je pre nás veľmi dôležitý a možno by bolo dobre, aby sme tento text dali na zváženie aj iným kolegom. Ďakujem, ďakujem, hovorí pán predsedajúci, a teraz chcem sa pani Guillaume. Euh, ďakujem pekne, ďakujem aj tým, ktorí už vystúpili. E, myslím si, že súhlasíme všetci, že Daphne je výborný program a že e, všetci e, ho môžeme pochváliť a tá správa nie je veľmi dlhá, takže e, myslím, že tu je priestor pre doplnenie. Napríklad tá správa e, uvádza, aký bol úspešný program doteraz. E, program, ktorý bojuje proti násiliu proti ženám má istý dopad a účinok, ale ešte musím veľa urobiť, aby sme zlepšili terajšiu situáciu a stále e, tento program má isté mm, ťažkosti. Ehm, v tejto správe autorka uvádza pár návrhov, ktoré by e, bolo vhodné sledovať a rozvíjať a ja s tým súhlasím napríklad e, rozdelenie krokov medzi členskými štátmi a e, myslím, že vy ste nespomenuli tento aspekt, lebo musíme rozlišovať medzi mm, plnením týchto programov medzi rôznymi skupinami v členských štátoch. A povedali ste, že e, musíme naďalej podporovať malé orgány a organizácie, len tie veľké. A mm, budeme pripravení podporovať pozmeňujúce návrhy v tomto zmysle a tiež, čo sa týka zjednodušenia. To je vec, ktorú... Ďalšia vec, ktorú sme zoznamnali, je finančný rozmer a kolega povedal, že pri zachovaní e, podobnej úrovne financovania by to bolo žiadúce, ale v súlade s tým, čo povedala komisia, to znie pomerne uistujúco a tiež máme dočinenia s lobbyingom. No, možno som to zle pochopila, no mám tu isté obavy a v niektorých prípadoch tie programy by nemali mať dovolené pokračovať. No a samozrejme toto by znížilo profil takého programu a potom by sme podporili menej takýto program aj organizáciu a mal by to menší dopad na cieľové skupiny. Takže myslím, že naozaj musíme zistiť, ako môžeme obojovať hlavné ciele, ak nebudeme e, robiť veľkú konsolidáciu programov. Ďakujem pekne. Ďakujem, pane predsedajúci. Ďakujem, pán predseda. Ako sa píše v priebežnej hodnotiacej správe o programe DAFNE 3, najväčšia časť rozpočtových prostriedkov, teda 80 je rozdelených na medzinárodné projekty za účasti na menej dvoch členských štátov. To znamená, že najväčšia časť eh, finančných prostriedkov sa prideluje nadnárodným projektom a partnerstvom. Toto práve často predstavuje problém pre možnosť čerpania u malých neziskových organizácií, ktorým často chýba medzinárodné prepojenie či medzinárodná organizačná štruktúra, ktorá by mohla v takomto rozsahu projekt naplánovať a osobne e, zaistiť a to tiež potvrdzuje hodnotiaca správa o programu DAFNE 3. Stýkam sa tiež s názorom, že malým organizáciám často chýbajú odborníci a znalosti, ktorí by vypracovali kvalitný plán projektu tak, aby Európskej komisii či vo výberovom konaní medzi ostatnými úspel násilie páchané na ženách a deťoch a mladistvých je stále e, častým javom aj v Českej republike, odkiaľ pochádzam a dopyt po podpore z programov DAFNE je vysoký. Malé neziskové organizácie preto mnohokrát zvažujú, či príspevok, ktorý ako grant môžu dostať, e, môže odpovedať nákladom a vynaloženému úsiliu a energie. Vítam to preto, že spravodajkyňa vo svojej správe spomína rozdelenie programov medzi členské štáty, ktoré prišli do únie od roku 2004. Konkrétne sa hodnotiaca správa hovorí o tom, že veľká časť projektov pochádza z Rumunského Bulharska a pobalských štátov. Rado by som nadvezol na hodnotiacu správu komisie, kde by som chcela zdôrazniť, že v bode 4.3, kde ide o vyváženú účasť v programe DAFNE, komisia priamo hovorí, že bude viac usilovať o zvýšení viditeľnosti v štátoch Dafne, kde je účasť v organizácii podpriemerná. A ako nástroj vidí komisia, že môžu byť nástrojom cieľená informačná kampaň, informačné schôdzky a distribúcia letákov Dafne. Tu by som nadviazala na to, že ja to vidím ako nezmyselné, lebo z mojich skúseností a konzultácií s organizáciami, ktoré v Českej republike zostresujú a pomáhajú ženám, ktoré boli obeťmi, teda ženám a deťom, ktoré boli obetia tohoto násilia, z väčšej časti domáceho násilia. Im to rozhodne nepomôže Čo ja som počúval z týchto organizácií a zo seminárov, ktorý som poredal na túto tému, je, že najlepší spôsob, ako sa dostať z problémov, je to, že ne, sú dostatočne veľké, nemajú dostatočne naviazané medzinárodné štruktúry a museli by vynaložiť oveľa viac predbežných nákladov osobných a organizačných aby sa mohli spojiť s niekým ďalším a ešte medzi tým nebudú poznať výsledok, či potom či v úvozovkách svojim obeťam, teda klientom, klientkám budú môcť z týchto peňazí pomôcť. To tam zaznievalo na seminároch eh, v Českej eh, republike to bolo v projekte Daphne 2 a všetci ostatní majú problémy nie s tým, že by o tom nevedeli, ale s tým, že nároky, ktoré sú kladené administratívne, sú také vysoké, že hoci samotné tie organizácie sú schopné pomáhať desiatkam aj stovkám českých žien a detí v týchto núzových situáciách, nie sú schopné nie sú schopné v rámci svojej organizácie dosiahnuť e, tie finančné prostriedky z projektov DAFNE. Takže čokoľvek by sme tu mohli vylepšiť, by bolo v prospech tohoto projektu. Ďakujem za pozornosť. A ďakujem pani spravodajkyni. Ďakujem. Videla som, že dostala môj poznám. Tack så mycket. Och eh, då går ordet till... Ďakujem. Pani Vulling má slovo. Euh, merci, monsieur le président. Euh, je voudrais d'abord remercier... Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi najskôr sa poďakovať eh, pani pastor Pastos, spravodajkyni. Musím priznať, že nie som odborníčka na program DAFNE a ani na násilie proti deťom, mladistvím či ženám. Teda o mladistvých e, sú postihnuté obe pohľavia, hoci už medzi tým išlo 5-6 rôznych e, pohľaví, no špáse bokom. Nesmieme zabúdať na to, že aj mužov bijú. tu vychádzame z toho a ako predsednička Národnej rady pre ženy v mojom štáte som zriadila e, dom pre byté deti a tu musím povedať, že keby sme sa museli 50% zúčastňovať na financovaní, a aj na správnych nákladoch a prevádzkových nákladoch potom by sme nikdy nemohli mať tento dom pre byté ženy. Našťastie u nás boli peniaze z vlády, a medzi tým vláda e, zobrala e, celé tieto toto sa líši e, v rôznych e, členských štátoch. E, a potom finančná konsolidácia týchto programov. Pochopila som to správne, že tento program je teraz už vyriešený a potom v bode 2 sa hovorí, že pokračovanie v cieľoch a ďalšie, ďalšie financovanie je zrovnoprávnené s terajším programom, ak to správne chápem. Finančné výhľady roku 2020 chápem, že je potrebné vyrovnať e, pre rozdelenie medzi členskými štátmi. No, dnes rozumiem veľmi dobre tejto rovnováhe medzi všetkými členskými štátmi a to, čo sa deje e, pri prerozdelení medzi starými členskými štátmi a tými, čo vstúpili do EÚ v 2004. A neviem, či možno prvá časť e, toho vystúpenia nebola správna, ale tak je to e, napísané o tom vyrovnaní prerozdelenia. Po štvrté, Tiež e, sa e, žiadajú členské štáty, aby prispeli k e, tomu, aby sa naplnilo lepšie prerozdelenie programu medzi členskými štátmi. No, toto môže urobiť len Európska komisia. Nemám pravdu? Členské štáty nemôžu kontrolovať, čo robia tie ďalší, tie ďalšie členské štáty v projektoch a programoch členské štáty nemôžu kontrolovať, ako sa prerozdelia členské štáty. Členské štáty a ich e, MVOčky len dávajú návrhy a nemajú do toho veľké slova o návrhoch, ktoré vzniknú z ďalších 26 členských štátov. Žiada sa, aby sa vyvážilo alebo lepšie prerozdelilo toto, no myslím, že to je komisia, Európska komisia, ktorá môže nad tým deť. Neviem, či to, čo sa žiada v bode 4, je reálne. No, ja tiež nie som odborníčka, ako som povedala. Možno ja som zle pochopila. A e, môže mi to spravodajkyňa vyjasniť. Concerne le considérant F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 Takže ešte raz dám slovo kolegovi, aby vystúpil na komisie. Thank you very much, Chairman. Um, thank you also for all questions. Ďakujem pekne, pán predseda. A bolo veľmi zaujímavé sa vypočuť vás a aj vaše pozbudenie. No, najprv som sa chcel vyjadriť eh, k tým sumám. Myslím, že by to nebolo dosť, e, aby e, celý e, rozpočet EÚ postačil na vykorenenie násilia proti ženám, pretože je hlboko zakorenené v povahe aj v povahe a násilie medzi mužmi a ženami v niektorých štátok dokonca si myslia, že keď nebijete ženu, tak ju nemilujete. A ja si myslím, že Eh, by to bol eh, len eh, kvapka v mori a nezmení to veľa a nevyrieši to tieto javy ako také, takže musíme pracovať na inom rozmeri, či už na legislatíve alebo na povedomí a na zmene. Takže je veľa vecí, ktoré musíme podchytiť a chceme naozaj vykoreniť tento jav. A Tiež členské štáty k tomu musia prispievať, môžeme nájsť ten či len rozpočet a taký či onaký postup a deliť sa o ne medzi členskými štátmi. A to nie je jediné. Tiež by som rád sa vyjadril k tej otázke o nadnárodných e, projektoch v porovnaní s národnými. A tiež e, otázke malých MVO. Sú to veľmi dôležité témy a riešenie tiež nie je ľahké. A terajšie programy DAFNE financujú kvôli právnom základu len partnerstva. A to je dobré a zlé. Existujú národné projekty, ktoré môžu pomôcť tým členským štátom a MVO, ktoré nedokážu tie projekty sami vykonávať, aby sa aj tak zúčastnili na projekte, aby aj tak dostali financovanie, aby aj tak e, e, prispievali a boli zapojené do toho, čo sa deje. To je dobre. Na druhej strane to obmedzujú tie MVO, pri získavaní peňazí priamo z členských štátov. Takže sú tu e, dve stránky mince a je veľmi ťažké vidieť, e, ktorá je najlepšia. No, my nenavrhujeme, aby sme to obmedzili na cez národné projekty. My to tiež necháme otvorené na financovanie národných projektov. A vidíme tu na základe dopytu Tiež ďalší rozmer je, že sme dostali 300 návrhov a žiadosti o financovanie a rozpočet nám umožňuje financovať jednu petinu z nich. My môžeme financovať len tie najkvalitnejšie projekty. Samozrejme, To je e, na úkor malých organizácií, ktorí možno nedokážu predložiť kvalitné projekty, pretože nemajú dosť kapacity a možno potrebujú viac administratívnych kapacít, možno potrebujú e, si nabrať nových ľudí a len na to, aby to začali, potrebujú počiatočné peniaze. Tu s vami súhlasím, musíme nájsť pružný spôsob, ako šíriť peniaze aj do nových členských štátoch, ktoré sú na tom možno trošku ináč, pretože správne ste povedali, že teraz peniaze idú členským štátom, ktoré riešia túto tému viac ako iní. A všetci majú skúsenosti a vedomosti, ale sú tu nové členské štáty, nové členské štáty, ktoré nemajú túto kapacitu a sú stranou. Takže musíme nájsť spôsob, ako to vyvážiť a súhlasím s vami, že možno naša kampaň veľmi nepomáha. Vedia o Dafne, ale nevedia, čo s tým robiť. A vidím, že to je nový program, ktorý nám umožní, pretože to nie je obmedzené, takže mohli by sme si to premyslieť. A teraz tiež, ako e, som povedal, obmedzená suma peňazí. Ak tu je dopyt, tak každoročne môžeme dávať viac peňazí z e, toho programu zo špecifického aspektu a neobmedzovať to na 5 miliónov za rok. Môžeme ísť ešte trošku ďalej. A mm, tento rok to bude priorita, takže Znamená, to nie je jedna petina návrhu, ale možno polovica tých, čo boli predložené. Takže príjemcovia sa môžu zúčastniť, môžu niečo urobiť a dosiahnuť pokrok. Takže toľko k sumám a k ekologickým organizáciám. Tu na viac MVO by mohli mať prospekt programu ako teraz. Myslím si, že e, sa tu jasne doplňajú dva programy, pretože sú to isté témy, ktoré by mali byť a mohli byť riešené. len zmenou nášho právneho systému. Tým, že sa zriadia prieznivejšie postupy a tu e, myslím si, že náš program by mohol značne prispieť k posilneniu, čo sa týka obetí a ich práv. Máte pravdu, že nie je tu účelové viazanie. A? Správne ste povedali a správne na to upozorňujú ženské lobby. No myslím, že bez účelového viazania hm, táto oblasť bude diskriminovaná. Myslím si, že to je ešte lepšie, pretože potom by sme mohli naozaj si zvoliť tie veľké sumy a veľké portfólio pre riešenie špecifickej témy. Dobre, možno, že to nie je relevantné. Násilie proti ženám nie, ale že musíme riešiť e, rómske problémy. Peniaze sú rozšírené dobre v rôznych programoch a potom bojujeme, aby sme financovali tieto projekty a zmenili život Rómov. No, ak máme nejaké špecifické účelové viazanie, tak dobre. No, potrebujeme e, to riešiť e, tento jav. A je to účelové viazanie a to, to som chcel povedať v reakcii. Tak sme mycket för det går avslutnings... Ďakujem e, vám pekne. A na záver ešte raz dám slovo spravodajkyni. Obrigada, Sr. Presidente. De forma muito rápida, agradecer. Ďakujem pekne. Veľmi rýchlo sa vyjadrím. Srdečne ďakujem eh, kolegom, kolegyňám za vyjadrenia a pripomienky. Táto správa je návrhom správy, no, možno ešte zlepšiť a vítam pripomienky, no môžeme ich ešte ďalej dopracovať a tu kolegov vyzývame, aby nám e, predložili pripojenky. Bolo tu ešte doplnené niečo, napríklad kolíňa Luling povedal, a tu môžeme sa vyjadriť k tomu, čo je v odseku 3, kde sa hovorí o vyvoženom prerozdelení medzi členskými štátmi, pretože členské štáty, ktoré vstúpili po roku 2004, nedostávajú podobné prostriedky ako tzv. staršie členské štáty. A aj Európska komisia môže zohrať e, úlohu aby silnejšie strážila rozdelenie medzi novými a starými členskými štátmi a aj tu sa udávali isté odhady a to zo správy, ktorá je uvedená v poznámke počiarov na strane 4. Teraz k financovaniu. Programov na boj proti násiliu proti ženom a mladým ľuďom. Toto nemôžeme brať na ľahkú váhu. Ako my tu máme v výbore úlohu sa o to postarať, musíme sa postarať o to, aby financovanie e, tohoto programu proti násiliu proti ženám a deťom tu zachovalo svoje rozpočtované prostriedky ako doteraz. To je naša úloha. A s napätím čakáme na to, čo povedia ďalší kolegovia. Ďakujem pekne. A toto je naozaj dôležitá otázka. My sme v tomto výbore sa často zabrali s programom DAFNE a s tým, čo môže dosiahnuť a chcem ešte jednu vec zdôrazniť. Finančné prostriedky sú dôležité, pretože ináč ostane pri právnych, prázdnych slovách, keď ne dáme k dispozícii potrebné peniaze. Chcem sa poďakovať zástupcovi komisie a aj zástupcom ženskej lobby, aj spravodajkyni pani Bastos. Takže my zajtra ráno budeme pokračovať v schôdzi s bodom 6. Ďakujeme a pekný večer. Ešte jednu vec hovorí predsednička, ešte jednu vec som zabudla a to lehotu pre predkladanie um, pozmeňujúcich návrhov. E, táto lehota vyprší 20. E, decembra a potom budeme hovoriť, e, hlasovať o